Gard odstúpil. Teraz tu nemáme dostatok kolegov, takže odložíme to na neskôr. A teraz by sme hneď pristúpili k prvému vypočutiu pod názvom Organizovaná trestná činnosť EÚ, e, nástroje prevencie, vyšetrovania a represívne nástroje. Prvý panel bude venovaný Interpolu a UNODNC, e, ktorí nás budú informovať o kriminalite a organizovanom zločine na globálnej úrovni. Ako prvej dám slovo pani Angele Me, ktorá pred, zastupuje úrad OSN e, eh, o drogách a bude hovoriť o, o situácii v oblasti organizovaného zločinu a drog a bude hovoriť o svetovej správe o drogách, ktorú nám stručne predstaví a poskytne nám aj podrobnú analýzu vývoja spotreby a nelegálneho obchodovania s drogami. Po pani Me vystúpi pán Rozbach za Interpol, ktorý nám predstaví globálne hodnotenie svojej organizácie, pokiaľ ide o samotnú hrozbu organizovaného zločinu. A teraz navrhujem nasledovný postup. Hneď dám slovo pani Mé, ktorá nám predniesie svoju 15-minútovú prezentáciu. Je mi to ľúto, ale musím to takto povedať, pretože na poslednej schôdzi sa nám príspevky trochu pretiahli, takže ja e, v 15. minúte vystúpenia budem musieť e, rečníka zastaviť. Prosím vás preto, aby ste tento časový limit dodržali. Potom hneď dostane slovo pán Rozbach z Interpolu, tiež na 15 minút. No a na záver dostanú slovo kolegovia poslanci, ktorí môžu položiť otázky. Najskôr to bude spravodajca a koordinátor jednotlivých politických skupín. Keď budete klásť otázky, tak sa prosím vždy predstavte a držte sa, prosím, vždy e, tradičného časového limitu dvoch minút. Potom si vypočujte odpovede rečníkov a ak budeme mať ešte nejaký čas na zvyš, môžeme urobiť ďalšie kolo otázok. Naši hostia budú musieť znovu odpovedať a ja teraz dám slovo pani Me. Perfetto. Grazie, buongiorno. Eh, Ďakujem veľmi pekne, eh, vážená pani predsednička. Eh, prosím vás, upozornite ma tak dve, tri minúty pred koncom. Dobrý deň, volám sa Angela Mé. A som z Medzinárodnej kancelárie pre organizovaný zločin a drogy. No a my sme sa snažili spracovať eh, správu, svetovú správu o drogách. Iste poznáte tento formát, každý rok to vydávame kde sledujeme eh, vývoj na globálnych eh, trhoch s drogami. Takže ja by som vám teraz predstavila niektoré prvky, ktoré sa týkajú hlavne Európy. Chcem vám povedať, aké trendy a aké cesty eh, drog v súvislosti s Európou vznikajú. Keď sa na to pozrieme na globálnej úrovni, tak tu nie sú nejaké veľké zmeny, pokiaľ ide o požívanie drog. Keď sa pozriete na ten graf modrá a hnedá, to je všeobecné celosvetové užívanie drog a vidíte, že im tam nedošlo k nejakým veľkým zmenám. Pokiaľ ide o produkciu, znova žiadne veľké zmeny. Pokiaľ ide o globálnu produkciu kokainu, pokiaľ ide o opium, tak tam došlo k návratu na vysokú úroveň asi 7000 metrických tón z roku 2011 a po poklese v roku 2010 vzhľadom na e, napadnutie chorobou e, eh, polí, ktoré znižili, e, eh, znižili úrodu opia v Afganistane e, takmer na polovicu. Ale keď sa na to pozrieme hlbšie, tak e, určité zmeny môžeme konštatovať. Pozrime sa na obchodovanie s heroinom. Iste viete, že sú tu tradičné cesty, ktorými sa z Afganistanu dostáva heroín. Tuto vidíte naľavo. Čiže odchádza to z Afganistanu cez Irán, Turecko a balkánske krajiny sa dostávajú tieto zasielky do západnej Európy. Potom je tu samozrejme severná cesta, to je Stredná Ázia, a Ruská federácia ako tranzitné oblasti. A to sú tie dva veľké spotrebiteľské trhy. Sú tu samozrejme aj iné cesty. Opium z Afganistanu sa teraz prepravuje aj e, južnou cestou, juhovýchodnou cestou, ale ak sa chceme zamerať na západnú Európu, tak to sú tie hlavné, hlavné trajektórie, tradičné cesty. Toto je mapa, na ktorej vidíme nové cesty cez Pakistan a potom námornou cestou eh, cez eh, Spojené arabské emiráty, respektíve Katar. A potom z Perského zálivu to smeruje do východnej Afriky. Zhabanie počet alebo objem e, sa zvýšil v, vo východnej Afrike o 200 Stále to nie je nejaké veľké množstvo, ale je to trend, ktorý e, teraz môžeme konštatovať. Heroín, ktorý sa do Európy dostával e, cestnou dopravou, teraz prúdi námornou dopravou Sú tu také rôzne centrá, rôzne prístavy, z ktorých sa stávajú také centrá prepravy heroínu. Mám na mysli Spojené arabské emiráty. Sú tam veľké počty kontajnerov, veľké objemy tovarov, ktoré sa cez tieto, cez tieto krajiny transportujú. Na tejto časti Perského zálivu naozaj e, sme svedkami e, vytvárania takého centra v prípade nelegálnych drog, takže e, takto prúdi ten heroín, niekedy sa vracia naspäť do Číny a niekedy putuje ďalej do Európy. Takže je to námorná cesta, rovnako ako letecká preprava. V roku 2011 došlo k zvýšeniu o 50 e, pokiaľ ide o materiály zhabané v, v prístavoch. Takže naozaj z toho vidíme, že tie námorné cesty na, nadobúdajú na význame. v roku 2010. A viete, že v Afganistane bola úroda opia napadnutá um, chorobou, čiže um, sa veľmi uh, znížila. No ako sa to prejavilo na trhoch v Európe? Na tejto mape vidíte modrou um, tie materiály, e, kde došlo k zhabaniu. E, modrou e, je zvýraznené zníženie, hnedou zvýšenie a mm, stabilná úroveň tá je vyznačená žltou, hlavne teda v Číne. No a vidíte, že v tom roku, kedy bola úroda v Afganistáne napadnutá, tak všetky tie cesty, ktoré smerovali do Európy, tak tam došlo k zníženiu. A z toho vyplýva, že došlo aj k zníženiu, k zníženiu ponuky alebo dodávok e, prepravovaných týmito cestami. V niektorých krajinách západnej Európy bol nedostatok heroínu, napríklad sa to týka Veľkej Británie. Môže to byť taká kombinácia faktorov, ktorá to spôsobila, pretože Veľká Británia dostáva dodávky priamo z Pakistánu, teda väčšina heroínu do Veľkej Británie prichádza priamo z Pakistánu, takže ich e, sa to týka priamo. E, teda tá znížená produkcia v Afganistane sa ich dotkla priamo. ale samozrejme, že to nemusí súvisieť len eh, s chorobou eh, rastlín v Afganistane, ale môže to hm, súvisieť aj s odhalením eh, niektorých sietí v spolupráci s tureckými orgánmi. Teda, že vďaka tomu sa znižila, znižili dodávky do Veľkej Británie, ale sú to aj krajiny ako napríklad Švajčiarsko alebo Rusko, kde došlo k takomto nedostatku heroínu v reakcii na čo sa začal nahrádzať, tento, táto droga sa začala nahrádzať tzv. krokodilom, čo je naozaj droga, ktorá môže mať smrteľné dopady. Teda negatívne to pôsobí na zdravie, je tu veľké riziko nakazenia HIV, oveľa väčšie ako v prípade užívania heroínu. Takže pokiaľ ide o opiaty, Celosvetovo tam je taká určitá nerovnováha v západnej Európe, ale aj v Severnej Amerike sa to prejavuje tým, že dochádza k stabilizácii, respektíve k znižovaniu užívania heroínu. USA napríklad e, e, klesá e, užívanie heroínu a zvyšuje sa e, používanie opiatov, čiže umrtia v dôsledku opiatov ich počet narastá a je vyšší ako v prípade iného typu drog. Keď sa pozrite na graf, tak tam hnedy máme globálnu produkciu opia a tie krivky, ktoré tam sú, to sú ceny v producentských krajinách. A vidíte, že tá cena stále narastá narastá vo všetkých krajinách, ktoré sú zdrojom, či už je to Afganistan, Myanmar, Kolumbia. A iste viete, že v ekonomii, keď cena narastá, tak je to svedectvo toho, že narastá dopyt. Takže ako si vysvetlíme tento vzorec, teda túto nerovnováhu, ktorá dochádza? celosvetovo možno mm, neodhadujeme dobré vývoj na trhu, e, vývoj dopytu, možno dochádza k narastu e, dopytu v Ázii a v Afrike, ale bohužiaľ nemáme k tomu sa to k spolahlivých informácií, spolahlivých údajov, takže možno tam dochádza e, k zvyšovaniu dopytu a využívaniu opiatov. A, teda tento sa v štatistikách neobjavuje, pretože nemáme k dispozícii dostatok údajov. Alebo druhé vysvetlenie je také, že Ehm, je tu e, snaha ehm, odhaliť produkciu opia, čo sa ehm, čo sa potom pretavuje do zvyšovania ceny. Alebo tretia e, možná e, Tretia, tretia možná príčina je to, že sa zvyšuje objem na trhu so surovým opiom. Minulý rok napríklad bol v Pakistane zabavené veľké množstvo morfínu. Iste viete, že morfín to je taká medzifáza medzi e, opiom a heroínom, takže aj toto môže byť jedno e, z vysvetlení. Pokiaľ ide o ceny, ktoré svedčia o zmenách e, v ponuke a v dopite. Znova sú tam tie stĺpce, to je globálna produkcia opia, a prosím, zamerajte sa na to, čo tam je modrou. Tá modrá krivka v spodnej časti, to je cena opia v Afganistane. Tá hnedá krivka s tými trojuholníkmi, ktorá klesá, respektíve sa stabilizuje, toto je cena heroínu maloobchodná, teda spotrebiteľská vo východnej Európe, pardon, v západnej Európe. A ako vidíte, tak Cena opia v Afganistane sa nejako neprejavuje na cene heroínu v Európe. Čo znova poukazuje na to, že trh v Európe e, je e, skôr tlačený alebo ťahaný dopytom a nie ponukou. Klesajúca cena v Európe svedčí o poklese dopytu respektíve o stabilizácii užívania tejto drogy. A teraz kokain. Tu znova máme tie bežné cesty do Karibiku, do Európy, ďalej Venezuela alebo Západná Afrika. A nová cesta, ktorá sa vytvára, tá smeruje z Brazílie cez Balkán do západnej Európy. Čiže sú tam e, zločinecké siete na západnom Balkáne, v Brazílii, ktoré obchodujú e, s Nigericami v Brazílii a cez balkánske cesty sa toto dostáva do západnej Európy. Ďalej je tu ďalšia cesta, Brazília do západnej Afriky a potom e, námornou cestou do Európy čiže zo západnej Afriky cez eh, strednú a západnú Európu s využitím sieti Al-Kaidy v Severnej Afrike, takže mm, aj teroristické skupiny s tým majú čo dočinenia. Ďalej Argentína, zločinecké bandy sa sťahujú do Argentíny a z Argentíny eh, cez brazílske pobrežia sa dostávajú tieto zásielky do Európy a potom ešte priamo z Brazílie do Európy letecky a z Európy vo forme ecstasy eh, naspäť do eh, krajiny pôvodu. Takže výmena kokainu za ecstasy znova prístavy um, z, boli zhabané v baltických uh, prístavoch, veľké objemy drog. Sú to zasielky, ktoré idú z Južnej Ameriky uh, do Európy, znova s využitím tých veľkých uh, kontajnerov. A teraz ešte k marihuane. Akým sme dochádza na trhu v Európe. Viete, že tradične e, sa marihuana dostávala do Európy z Maroka, hlavne cez Španielsko. Ale vidíme, že dôležitosť tohto zdroja, alebo význam tohto zdroja v Európe klesá, ale zvyšuje sa samotné pestovanie, teda domáca produkcia Áno, aj tam sú samozrejme medzinárodné organizované skupiny, ktoré sa venujú pestovaniu marihuany v Európe. A keď dôjde k zabaveniu, tak e, sú to často skupiny, ktoré obchodujú nielen e, s marihuanou, ale aj s kokainom, s heroínom a s ďalšími drogami. Takže v Európe sú krajiny, ktoré hovoria o až tisícpercentnom zvýšení eh, zabavenia eh, rastliniek, eh, marihuany, takže dochádza tu k veľkým zmenám v prospech domácej produkcie. Mala by som aj viac informácií, ale myslím si, že mojich 15 minút sa chvíli ku koncu, takže tu by som to uzavrela. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi podrobnú prezentáciu našej témy a ďakujem vám aj za to, že ste rešpektovali časový limit. A teraz dávam slovo pánovi Rozbachovi, ktorý je zástupcom Interpolu a oboznámi nás s globálnym hodnotením svojej organizácie, pokiaľ ide o organizovaný zločin. Rozpa. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň, dámy a páni. Moje meno je Bent Rozpach a som riaditeľom mm, v Interpole v oddelení pre špecializovanú trestnú činnosť a jej analýzy vo Francúzsku. Ja sa teda zaoberám organizovaným zločinom, korupciou a praní špinavých peňazí. Vo svojej prednáške sa e, zameriam aj na ďalšie veľké oblasti e, zločinu, ktoré sú tak rôzne ako mm, pašovanie drog, e, falšovanie zápasov, otázky verejnej bezpečnosti, činnosti, e, vrátanie environmentálnej trestnej činnosti, terorizmu, paš, e, pašania ľudí a tak ďalej. Tí, ktorí nepoznajú našu organizáciu, e, mali by ste teda vedieť, že máme momentálne 190 členských krajín, generálny sekretariat v Lyone a region, regionálne a styčné kancelárie tu v Bruseli, v New Yorku, v Buenos Aires, v v San Salvadore, v Abidžane, v Jaunde, Harare a Nairobi. Takisto budujeme novú štruktúru v Singapúre. E, tam bude tzv. globálny komplex Interpolu, e, ktorý by mal začať fungovať od roku 2014. Náš momentálny generálny tajomník je pán Ronald K. Noble zo Spojených štátov amerických a prezidentom Interpolu je pán Boon Hui Ku zo Singapúru. Každý členský štát je zastúpený na národnej úrovni Národnou centrálnou kanceláriou, alebo teda NCB. Tam sú národní pracovníci z orgánov činných trestnom konaní. Každé NCB je vybavené najmodernejším komunikačným systémom, ktorý funguje 24 hodín denne, 7 e, dní v týždni a umožňuje komunikovať v bezpečnom e, prostredí v reálnom čase s akýmkoľvek iným NCB na svete, ako aj s generálnym sekretáriom a ďalšími kanceláriami, ktoré som spomínal spomínal skôr. Keď eh, používam slovo komunikovať, tak chcem zdôrazniť, že to je aj prenos obrazov, odvlačkov prstov, DNA profilov a ďalších vecí. Naše NCB prostrednícom policajnej bezpečnej siete I24 lomeno 7 môžu tiež dopytovať databázu e, trestnej činnosti e, našej organizácie, e, ktorá sa nachádza v Lione, pokiaľ chcú získať informácie o osobách, dokladoch totožnosti, zbraniach, autách, ktoré sú podozrivé buď z toho, že boli ukradnuté, alebo aj teda iné veci. Tá, tento zoznam e, samozrejme nie je vyčerpávajúci. Generálny sekretariat funguje 24 hodín, denne 7 dní v týždni aj so svojim velením a koordinačným centrom v Lyone, v Buenos Aires a čoskoro v Singapúre a dokáže reagovať na požiadavky v štyroch e, oficiálnych e, jazykoch v Lyone, pardon, angličtine, francúzštine, arabčine a španielčine. Dôležité je, e, aby ste si z dnešnej mojej prezentácie odnesli, že Interpol nie je nejaká autonómna vyšetrovacia e, agentúra alebo orgán v trestnom konaní, ktorá má právo moc zatýkať, e, tak ako sa mm, teda mm, traduje. Skôr je to globálna policajná sieť, ktorá funguje na medzinárodnej úrovni a využíva a teda skladuje údaje z trestnej činnosti, ktoré poskytujú naši člen, členovia a je to pre účely našich členov. Za posledné roky e, sme mm, si vyvinuli množstvo nástrojov, ktoré môžu členovia využívať v spoločnom úsilí bojovať proti všetkým formám trestnej činnosti. E, máme 190 členských štátov, to znamená, že organizácia nemôže riešiť organizovaný zločin vo všetkých jeho formách a e, výskytoch, e, najmä keďže Hĺbka, rozsah aktivít eh, organizovaného zločinu je veľmi rôznorodá z jednej krajiny do druhej. Je to našou dennou výzvou stanoviť si, že ktorému eh, zločinu, ktorú, ktorý nahlásil konkrétny členský štát, by sa mala venovať eh, práve naša E, organizácia, čiže máme dennú výmenu e, informácií, poznatkov a je zrejme, že e, ak je tam jasný dôkaz o účasti trestnej, teda organizovaného zločinu, tak sa vyžaduje špeciálne zameranie zdroje a protistratégie členstva v IPSG. Čo, čiže účelovo si vyberáme, prioritizujeme niektoré oblasti trestnej činnosti, na ktoré alokujeme pracovníkov a zdroje, ktorí potom rozvíjajú projekty aktivity, ako aj dlhodobé a krátkodobé operácie v plnej koordinácii s kľúčovými členmi, ktorí sa do toho zapájajú. Plne si uvedomujeme, že ako najväčšia policajná organizácia na svete nemôžeme očakávať alebo predpokladať, že sa vyrovnáme so všetkými hrozbami a výzvami verejnej bezpečnosti a práva vst, e, tak, ako to predstavuje iba organizovaný zločin. Za týmto účelom sme teda uzavreli veľmi rozsiahle e, dohody o spolupráci s kľúčovými organizáciami na celom svete, ako je UNODC, Svetová organizácia CLA, Svetová banka, Svetová zdravotnícká organizácia, Medzinárodný trestný súd ako je regionálne a subregionálne organizácie, ako je Európska únia, Europol, SEPKA, e, čo je juhovýchodná euro, teda e, policajná asociácia e, juhovýchodných šéfov policie v Európe, potom je tu stredoázijská regionálna um, spravodajské centrum, subsahárska regionálna organizácia a tak ďalej. Vo väčšine prípadov naše vzťahy e, sú viac než len výmena memorand o porozumení. Vlastne máme tú spoluprácu v reálnom čase vo veciach vyšetrovania. Bohužiaľ, nemám dosť, nemám dosť času na to, aby som e, spomenul všetky oblasti trestnej činnosti, na ktoré sa zameriava Interpol. Navrhujem teda, aby som uh, vám e, pre účely tohto stretnutia predstavil tie najvýznamnejšie. Ak sa chcete viacej naučiť o rozsahu našej činnosti, tak vám veľmi odporúčam, aby ste navštívili našu verejnú web stránku, ktorá sa každodenne aktualizuje. Čo sa týka nelegálnych drog, tam sa vyskytujú veľmi e, významné e, produkcie drog a organizácie pašujúce drogy v krajinách ako je Mexiko, kde, mm, využívame, kde sa využíva extrémne násilie a neustále sa e, snažia skorumpovať a zastrašovať zvolených vládnych úradníkov. A je to obrovská výzva pre presadzovanie práva a demokratický štát nielen v Mexiko, ale aj v mnohých ďalších krajinách a regiónoch až tak ďaleko ako juhovýchodná Ázia, kde mexické skupiny organizovaného zločinu sa snažili etablovať. V Európe e, sa mm, zameriavajú na boj proti organizovanému zločinu, najmä pokiaľ ide o pašovanie drog, najmä heroínu, ktorý pochádza z Afganistanu. Naše partnerské organizácie e, sú regionálne organizácie, ktoré som už e, spomínal. Máme partnerstvo tiež s krajinami ako je Rusko a Francúzsko, napríklad v dohode o Parížskom pakte. Pozriem sa teraz na Afriku. Tam sa Interpol aktívne podiela na boji proti veľkorozmernému dovozu kokainu z Južnej Ameriky do Európy cez západnú Afriku e, prostredníctvom juhoamerických, západoafrických a európskych organizovaných zločinských skupín. Takisto sme svedkami alarmujúceho trendu, e, kde e, nelegálna produkcia metamfetamínu e, bola prenesená zo známych produkčných oblastí do nových regiónov, ako je Západná Afrika, Irán a Juhovýchodná Ázia. Organizovaný zločin v Európe je aktívny v mnohých oblastiach, ktoré tiež potierame. Obchodovanie s ľuďmi, krádeže šperkov, falšovanie peňazí, pašovanie drog a pašovanie spracovanie ukradnutých umeleckých diel a tak ďalej. Dovolil by som si uviezť niekoľko príkladov takýchto projektov, ktoré sa venovali v Európe za posledné roky. Napríklad projekt menovaný Pink Panther, ktorý pomáha mm, orgánom činným trestnom konaní pri e, zaisťovaní zločincov, ktorí sú zameraní na e, obchody s cennosťami v Európe, ako aj na Blízkom východe a v niektorých azijských krajinách. Monitorujeme ich aktivity a teda zrejme, že rozširujú svoju trestnú činnosť aj e, nad rámec svojho e, bez, be, bezprostredného susedstva a teda Interpol to inter, identifikoval už v raných fázach projektu Pink Panther. Potom je tu projekt Millennium, ktorý sa zameriava na nadnárodnú euroázijskú trestnú e, činnosť, organizovanú trestnú činnosť a boli sme veľmi úspešní v identifikovaní kľúčových e, páchateľov a kriminálnej infraštruktúry, ktoré fungujú v Európe, e, teda v zásade v Európe. Nedávno Interpol mal nasadený e, tým IRT v júni 2012 v Limoš vo Francúzsku, aby podporil francúzsku políciu a Europol v e, operácii Bižu, ktorá bola zameraná na gruzinské a arménske trestné e, zločinecké skupiny. Bolo zadržaných 21 páchateľov. Potom projekt BESA, ktorému práve vypršal dvojročný mandát, zameriaval sa na aktivity organizovaného zločinu s veľkým dôrazom na pašovanie drog v juhovýchodnej Európe. Interpol úzko spolupracoval s našimi, teda s členmi SEPKA, na operatívnej vyšetrovacej a spravodajskej úrovni. Výsledkom eh, dos, eh, každoročných eh, úspechov E, tieto výsledky boli e, spracované v CTEC, čo je e, špeciálna správa Interpolu o hodnotení hrozieb. Takéto správy SEPKA veľmi privítala, pretože zohľadňovali prínosy, ktoré vyplývajú zo zdieľaní citlivých policajných údajov v tých najvýznamnejších regionálnych prostrediach potom e, účasť organizovaného zločinu na pašovaní e, ľudí, to je skutočne globálny jav, e, ktorý prináša obrovské zisky pre zločinecké organizácie a siete, ktorých mhm. obete e, sú e, získavané v krajinách so slabými alebo nestabilnými ekonomikami, politickou nestabilitou alebo občianskými nepokojmi. Interpol e, rozdelil tieto kri, e, kriminálne oblasti na, podľa rôznych typológií, v zmysle cezhraničného pašovania ľudí, sexuálneho zneužívania detí a žien, pašovania dospelých a detí na nelegálne práce. V tejto súvislosti Interpol úzko spolupracuje napríklad aj s Frontexom. Interpol sa aktívne zapája do riešenia prítomnosti organizovaného zločinu pri falšovaní alebo dohodovaní zápasov a nelegálnom stavkovaní, o futbalových zápasoch. Máme špeciálnu jednotku, ktorá sa venuje koordinácii spravodajských operácií s našimi členmi aj v Ázii, aby sme riešili túto konkrétnu oblasť organizovaného zločinu. Pašovanie e, a falšovanie nelegálnych e, liekov je tiež prioritou pre Interpol, ktorý má na to špecializovanú farmaceutickú jednotku ktorá sa snaží rozvíjať a koordinovať medzinárodné aktivity na potlačanie tejto hrozby, aby ste mali určitý prehľad o účinnosti našej organizácie. Chcem spomenúť operáciu, ktorá sa nazvala, nazývala Pangea a za jeden týždeň koordinovala aktivity 80 členských štátov, e, čo viedlo k mm, odstaveniu 13 500 web stránok, zhabaniu tisíc balíkov s falošnými alebo nelegálnymi liekmi a ku konfiškovaniu 2,4 milióna dávok nelegálnych liekov, ktoré pochádzali zo 48 krajín. Interpol si plne uvedomuje, že je, dôle, že je tu veľká interaktivita medzi terorizmom a všetkými cezhraničnými trestnými činmi a e, špecializované jednotky Interpolu koordinovane e, pracujú na tom, aby sa mm, vysporiadali s touto skutočnosťou. Napríklad teroristi využívajú dopravné siete e, pašerákov ľudí a Eh, obchodníkov s ľuďmi, aby presúvali operatívy ako aj fondy na eh, financovanie svojich teroristických aktivít, čo je rastúcou hrozbou pre, členské, pre bezpečnosť tých členských štátov. Máme tu spoločnú iniciatívu a Interpol vyzýva 190 svojich členských štátov, aby vyškolili príslušné jednotky v súlade s touto silnou interaktivitou, aby využili naozaj najmodernejšie nástroje Interpolu, ktoré majú potenciál podporiť vyšetrovanie e, v prvej línii a e, potlačiť túto konektivitu medzi syndikátmi trestnej činnosti. Ako som už spomínal, je to neustálou výzvou e, byť e, v ažurite s vývojom alebo sledovať vývoj organizovaného zločinu na celom svete. Interpol sa snaží vysporiadať s touto výzvou. Náš e, strategický plánovací direktoriát sa každodenne koordinuje s inými jednotkami s cieľom identifikovať, navrhovať riešenia a zaplňať medzery v procese zbieraja, zbier, zberu údajov. Takisto sa, e, takisto sa spájame so súkromným sektorom, e, aby sme mali financovanie na účelové e, na účelové e, viazanie e, prostriedkov na boj proti organizovanej trestnej činnosti. E, potrebujeme príslušné štruktúry, národnú legislatívu a bojujeme niekedy s nedostatkom finančných zdrojov. A iba prostredníctvom eh, koordinovanej činnosti a reakcie našich eh, organizácií a našich partnerov, ako je Europol, UNODC eh, a ďalších, tá rovnováha sa mm, preváži na našu stranu. Ďakujem pekne. Grazie, signor Ďakujem, pán Rozbach. Dokonca ste skončili o minútu skôr. A teraz e, nasleduje prvé kolo otázok. Najskôr dám slovo spravodajcovi a koordinátorom. Hostia im odpovedia. Prosím vás, skôr ako položíte otázku, predstavte sa a potom, ak budeme mať čas, urobíme ďalší okruh otázok. Prosím, aby ste dodržali časový limit dve minúty na otázku. Najskôr dávam slovo pánovi Jakolínovi. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja ten časový limit určite dodržím. S veľkým záujmom som si vypočul obidve prezentácie a z obidvoch vyplýva niečo spoločné. Je tu veľmi úzké prepojenie medzi trestnou činnosťou a terorizmom. Niekoľkokrát sa tu hovorilo o účasti teroristickej organizácie Al-Qaida na cestách, ktoré sú používané na obchod s drogami. Rovnako tu bolo povedané, že proti obidvom týmto javom, ktoré sú prepojené, treba intenzívne bojovať. A preto mám takúto otázku. Vzhľadom na tento veľmi jasný vzťah, ako spolupracujú medzinárodné organizácie, ktorých úlohou je účinne bojovať proti organizovanému zločinu, a proti terorizmu. Aké majú v súčasnosti limity, najmä v oblasti spolupráce s členskými štátmi EÚ. My sme uzatvorili isté protiteroristické dohody, napríklad SWIFT. No a rád by som vedel, aké návrhy existujú, pokiaľ ide o odstránenie prekážok pre spoluprácu, najmä v policajnej oblasti, e, všetkých účastníkov, aby sa zrušili hranice, pokiaľ ide o boj proti takýmto kriminálnym javom a aby bolo možné skutočne účinne zasiahnuť a rozbiť drogové kartely, pretože ich cesty sa neprestajne menia, presúvajú, práve tak ako aj migračné cesty, ktoré prostredníctvom organizovaného zločinu smerujú do Európy, teda najmä do Južnej Európy. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ďakujem, pani, e, ďak, pán Jakolina, teraz pán Borgézio, dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Súčasná situácia nás vedie k zamysleniu nad veľmi vážnym aspektom organizovaného zločinu. Je ním využívanie nelegálneho prisťahovalectva. Táto téma sa pravidelne opakuje a sú to veľké drámy, najmä v oblasti Stredomoria skutočne veľmi vážne na situácia, vážne udalosti, ktoré súvisia s tým, že pristahovalci prichádzajú do Európy na veľmi nebezpečných plavidlách a ja mám pocit, že jedným z kľúčových bodov boja proti nelegálnemu príchodu týchto nelegálnych eh, pristahovalcov je potrebné postihovať finančné záujmy, ktoré ich riadia. A chcem sa spýtať preto, aké má Interpol stratégie na odhaľovanie takýchto organizácií a spôsobu financovania týchto organizácií, týchto zločineckých organizácií, ktoré využívajú práve jeden z najhorších spôsobov obchodovania, ktoré v súčasnosti existujú. Ďakujem, pán Borgecio, hovorí pani predsednička. Teraz pán, pani Matie. Ďakujem, vážená pani predsednička. Najskôr chcem poblahoželať obom hosťom za veľmi kompletné vystúpenia, ako aj za zanietenosť boja proti e, organizovanému zločinu a pašovaniu drog. Pani Me, e, vám by som chcela položiť otázku, pretože viem, že OSN E, a členské štáty mm, sa zaviazali bojovať proti pašovaniu e, drog. No a chcela by som vedieť, akú pomoc e, vaše organizácie poskytujú členským štátom, či je to právna pomoc, či je to skôr pomoc, ktorá skôr smeruje nie k takému operačnému boju, ale skôr do terénu, takže chcela by som, mm, aby ste mi povedali viac detajlov o tejto téme. Rovnako viem, že existuje veľký rozdiel medzi pohľaviami, teda medzi ženami a mužmi e, pri konzume drog. Môžete nám to nejak priblížiť a vyjasniť? A ešte jedna poznámka ohľadne politickej stability, e, pašovania a E, konzumovania drog, najmä prostredníctvom internetu. Všimli ste si, či e, arabská jar spôsobila e, nejaký pokles spotreby a pašovania drog? Či tieto e, udalosti v roku 2011 nejako ovplyvnili túto oblasť? A potom pánovi Rozbachovi z Interpolu mám nasledovné prosby. Mohli by ste nám povedať viac o syntetických drogách? Máte nejakú jasne stanovenú misiu, napríklad pokiaľ ide o laboratória, ktoré tieto drogy produkujú. Vy ste veľmi kompetentní v tejto oblasti a preto by som chcela, eh, aby ste nám povedali, ako spolupracujete s EU, Europolom, s Eurojustom, ako prebieha vaša spolupráca. No a viem si predstaviť, že ste iste konfrontovaní práve tak, ako aj Europol s eh, problémami v oblasti E, informácií, ktoré vám majú členské štáty poskytovať, pretože tam sú isté tajomstva a niekedy si myslím, že to môže byť komplikované medzi vami a niektorými členskými štátmi. Takže mohli by ste nám toto trošku vyjasniť? Ďakujem. Ďakujem, pani Matiu. A teraz za pán Sondergaard, dve minúty. Ehm, eh, eh. Ďakujem pekne. Ja by som mal jednu otázku na pani Me. Mňa by totiž zaujímalo, aké dopady mala invázia do Afganistánu v roku 2001. Zvyšila sa produkcia pretože tam bola väčšia potreba peňazí, alebo skôr to viedlo k zniženiu produkcie, alebo to nemalo absolútne žiadne dopady. Otázka číslo 2, tá sa týka pána Rozbacha. Aké problémy konkrétne existujú, pokiaľ ide o spoluprácu s Europolom? aby sme vedeli, ako to aktuálne vyzerá. Áno, spolupráca prebieha, ale sú tu aj nejaké problémy, zadrha to niekde. A ešte ďalšia otázka na pána Rozbacha. Ako to vyzerá s praním špinavých peňazí? To je predsa ten veľký problém v prípade organizovaného zločinu. Teda oni musia tie peniaze, ktoré nelegálne získajú, nejakým spôsobom legalizovať, teda vyprať. Hlavne v súvislosti s finančnou krízou, došlo tu k nejakým zmenám e, v tým smerom, že sa využívajú možno etablované banky, etablované inštitúcie a že tieto tie peniaze perú v súvislosti s e, finančnou krízou. Ďakujem pekne. Pán Krkop, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som sa chcel poďakovať obom hosťom za prezentácie. Dodržali rečnícky čas a boli aj veľmi zaujímaví. A mám otázku zrejme na oboch hostí a táto sa týka našej politiky v oblasti boja proti drogám. Dva aspekty. Poprvé, pokiaľ ide o odhalovanie, obchodovania, pašovania drog, aké sú tie najlepšie prístupy, najúspešnejšie treba lepšie získavať informácie, práca s informáciami, alebo je potrebný lepší systém PNR, alebo informácie z ďalších operácií, spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Čiže čo je tá najlepšia cesta, ako sa najlepšie e, s týmto vysporiadať. A druhá vec, myslím, že prvá rečnička o tom hovorila, ide o cenu drog koľko stoja, za koľko sa predávajú, aký je vzťah medzi týmito vecami. Takže je tu nejaké priame prepojenie podľa vás medzi politikami boja proti drogám, ktoré uplatňujú členské štáty EÚ. Niektoré sú prísnejšie, niektoré sú možno menej prísne, pokiaľ ide o užívanie drog a získavanie drog. Čiže je tu nejaké súvislosť medzi týmto a nákladmi, a teda finančnými výnosmi, ktoré môžu zločinci e, dostať, e, keď získať, keď e, dodávajú na dané trhy drogy. Ďakujem pekne. A teraz za zelených vystupí pán Stás. Máte dve minúty. Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať obom hosťom za naozaj veľmi cenné príspevky. Rád by som nadviazal na tie, ktoré tu už odzneli, teda spolupráca medzi inštitúciami. Funguje to, ide to, plynuje, dá sa tam ešte niečo zlepšovať. Teda spolupráca medzi inštitúciami, to je moja prvá otázka. A druhá otázka, mňa znepokojuje jedna vec, pokiaľ ide o Interpol. Komu vyskladáte účty, komu sa vy odpovedáte, kto vyhodnocuje posudzuje váš modus operandi. Je tam nejaká demokratická kontrola vašej práce, vašich pracovných metód? Ja to nehovorím preto, eh, že by som mal nejaké pochybnosti alebo nejaké výhrady voči vacej práci. Mne by len zaujímalo, ako sa tieto veci organizujú, keď dochádza k nejakému prešetrovaniu. Je naozaj potrebné, aby tu bol ten systém, eh, vyvážený systém kontroly. Takže ako je to organizované v prípade vašom? Ďakujem pekne a Teraz pán Newton Dan za ALDE, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. A pani za OSN, jej sa chcem spýtať, vy ste hovorili o al v Severnej Amerike, rečnička sa zrejme pomýlila, myslela uh, Severnú Afriku, tak to bolo pretlmočené v Slovenčine. A ďalšia vec, áno, bol to omyl, takže čo by mala Európa podľa vás robiť, aby sa tento problém vyriešil? Toto je mandát nášho výboru, takže toto nás veľmi zaujíma. A pán z Interpolu, vy ste nespomínali Čínu, ani čínštinu, ani nejakú e, čínsku kanceláriu, takže pôsobíte v Číne, spolupracujú Číňania s Interpolom, vy ste to nespomínali, takže to je moja prvá otázka. A druhá otázka, čo by mala Európa robiť e, z vášho pohľadu a čo zatiaľ nerobí? Vy ste na to máte nejaký názor? A po tretie, kam tie všetky obrovské zisky prúdia? A kto sú tí ľudia, čo na tom zarábajú? Niekde to musí byť, takže e, kto sú títo ľudia a ako tieto prostriedky využívajú? Ďakujem pekne, pani Utendám. A teraz pán Šmit, máte dve minúty. Thank you, Madam Chair. Uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sledoval situáciu, pokiaľ ide o drogy. My máme vo Švedsku veľký problém e, so somalskou populáciou. Malo by to byť e, zakázané v Holandsku, ale je tu, dá sa to obchádzať cez Veľkú Britániu, takže ja som sledoval tie toky, finančné toky som v kontakte so švedskou, britskou aj holandskou vládou a sú tu prepojenia medzi Al-Shabaab, oni obchodujú s touto drogou, ket, cez Skipol, eh, cez Amsterdam alebo eh, cez Londýn a to sa potom dostáva do celej Európy a tie peniaze eh, potom tečú na teroristické aktivity Al-Shababu. Takže mohli by ste nám k tomu možno niečo povedať? Sledujete tieto finančné toky, viete, na čo sa používajú, aké aktivity sa z toho financujú. Ďakujem pekne. A teraz dávam znova slovo našim hosťom. 5 minút každý na odpoveď a potom bude druhé kolo otázok, pretože tu máme ešte ďalších poslancov, ktorí chcú položiť otázky. Takže pani Me 5 minút a pán Rozbach tiež 5 minút. Takže pani Me máte slovo. Ďakujem. Áno. Tie otázky boli veľmi zaujímavé, ja sa pokúsim odpovedať na všetky z nich. Poprvé, čo by sme mohli robiť ako Európa alebo vo všeobecnosti, vždy keď uh, sa snažíme zlikvidovať jednu cestu, objaví sa náhradná, Vždy, keď e, sprísnime prístup k nejakej droge, tak sa objavia nové drogy, nové látky a tak ďalej. Takže toto je ten kontext, tam je potrebné to vnímať. Čo by sme mohli robiť? Myslím si, že korupcia je jeden z kľúčových aspektov. Keď vám ukážem tie cesty, Všetky tie cesty existujú preto, lebo sú tam skorumpovaní úradníci, ktorí umožňujú tok tých drog cez svoje krajiny. Takže toto je jeden z kľúčových prokov, s ktorým je potrebné sa vysporiadať, ak chceme naozaj zastaviť obchodovanie s drogami medzi krajinami. Ďalšia vec, ktorú je potrebné riešiť, to sú právne nástroje, sa pýtali, čo robí UNODC v tomto smere, no a my sa snažíme poskytovať právnu pomoc krajinám, nejaké modelové zákony a tak ďalej, tak aby tie krajiny um, mali rámec, potrebný rámec, aby mali potrebné právne nástroje v boji proti výzvam súvisiacim s drogami. A situácia sa neustále mení, je potrebné neustále reagovať, ešte raz opakujem, keď nejakú drogu zakročíme proti nej, tak e, ju skôr či neskôr nahradí iná. A to isté platí aj patroistické aktivity. Modus operandi e, týchto skupín sa neustále mení, takže aj ten právny rámec sa musí adaptovať rovnakým tempom, akým dochádza k zmenám v nelegálnych aktivitách. Ďalšia dôležitá vec súvislosti s tým, čo by sme mohli urobiť v Európe, kam sme smerujú tieto peniaze a tak ďalej. Ja si myslím, že pranie špinavých peňazí je v tejto súvislosti mimoriadne dôležité. Nemala som čas ukázať vám všetko, čo som si pripravila v prezentácii, ale pokiaľ ide o konfiškáciu drog, keď sa pozrieme na produkciu a na tie množstva, ktoré sú skonfiškované, tak napríklad v prípade heroínu je to asi 20-30 Teda skonfiškuje sa až 20-30 e, vyrobeného heroínu. Čiže z toho trhu sa uh, stiahne v súvislosti s činnosťou uh, orgánov činných trestnom konaní až 20 heroínu. V prípade kokainu je to ešte viac, 30, 40, 50 globálnej produkcie. Takže pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, pokiaľ ide o legalizáciu nelegálne získaných peňazí, asi iba 0,3 či 0,5 špinavých peňazí pochádzajúcich z organizovaného zločinu Iba takéto malé percento sa odhalí. Takže toto je naozaj tá oblasť, kde majú náskok o zločinci. A čiže kde to riešiť? Bolo by to dobre riešiť pri zdroji. Ako sa robia tie zisky? Ako sa recyklujú? Organizovaný zločin eh, je veľmi etablovaný v eh, ilegálnych aktivitách a eh, pre nás je naozaj je veľmi zložité nájsť také organizácie, ktoré sa zaoberajú iba nelegálnymi aktivitami. Často je to na také hranie medzi legálnym a ilegálnym. Takže je potrebné zastaviť tok peňazí a ziskov. Toto je kľúčové. My ste sa pýtali na tú politiku v boji proti drogám, či by toto mohlo viesť k zmene tej ziskovosti takýchto aktivít. Nuž, zločinecké organizácie sú naozaj veľmi talentované, veľmi rýchlo, menia svoje fungovanie, zameranie, a veľmi ľahko presedlajú z jednej oblasti aktivít na inú. Čiže dnes možno obchodujú s drogami, s jednou drogou, zatra možno presedlajú na inú drogu, keď bude ziskovejšia, alebo začnú s nejakou inou ilegálnou činnosťou, hazardné hry, Prepašte, čas mi vypršal. Možno by som mohla niektorým poslancom zodpovedať ich otázky bilaterálne, ak je takáto možnosť. Áno, dáme druhé kolo otázok. Takže potom ešte bude možno nejaké veci reagovať. A teraz má pán Rozbach 5 minút. Ďakujem pekne. Najskôr k tomu prepojeniu organizovanej zločinnosti s terorizmom. My ako Interpol sa nedostávame ľahko k takýmto informáciám. Ja som na to poukázal v mojom príspevku, že je to veľmi zložité, sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Je to veľmi zložité v prípade organizovanej zločinnosti, pretože mnohé členské štáty vôbec nie sú schopné takéto informácie poskytnúť ani jednoduché veci ako otlačky prstov, e, opis osoby, aby sme to mohli zaarchivovať v našich databázach a tieto údaje spracovať a vyhodnocovať. Ďalšia dôležitá vec, e, odlišná definícia organizovaného zločinu. A to všetko sa ešte umocňuje, keď sa dostávame do oblasti terorizmu. Sú tu rôzne špecializované miesta, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. Spolupráca je často veľmi obmedzená. Čím väčší je ten kruh možných príjemcov informácie, tým je to komplikovanejšie. To je ten problém, s ktorým sa Interpol potýka a ktorý musí neustále riešiť. Rád by som nadviazal na otázku týkajúcu sa demokratickej kontroly. Nuž, u nás to vyzerá tak, že my sme zastúpením členských štátov. Členských štátov, národné centrálne kancelárie, ich teraz zastupcovia zastupujú členské štáty. To znamená, že oni skladajú účty členským štátom, teda sú, zodpovedajú sa členským štátom. Najvyšším kontrolným a rozdujúcim orgánom je generálne zhromaždenie, kde sa ktorý sa stretáva raz ročne. Potom máme exekutívny výbor, e, výkonný výbor, ktorý je voleným grémiom, e, zásada viackrát ročne a e, teda zaoberá sa otázkami našej činnosti. No a potom, pokiaľ ide o to spracovanie informácií, máme tam nezávislú komisiu, ktorá to kontroluje z hľadiska ochrany osobných údajov hlavne v prípade nových metód, nových druhov spracovania údajov. No a keď už hovorím o spolupráci, aby ste spomínali Čínu, samozrejme, že Čína je veľmi dôležitou členskou krajinou Interpolu a ja som to našetol nepriamo, keď som hovoril o azijskom organizovanom zločine a o úzkej spolupráci s azijskými orgánmi. No a v tomto spojení, to má tú intenzitu, sme schopní priniesť pridanú hodnotu aj do vyšetrovaní, ktoré sa mm, deje na európskom území, napríklad pokiaľ ide o falšovanie výsledkov, výsledkov e, športových zápasov a tak ďalej. Takže máme veľmi vyváženú formu spolupráce, vychádzajúcu z vzájomnej dôvery. No a v prípade veľkých športových podujatí uh, už sme mali uh, naplánovaných viacero spoločných krokov, spoločných akcií, aby sme sa vyhli takýmto nelegálnym, nelegálnym aktivitám. Pokiaľ ide o Europol, Eurojust, osobitnú situáciu v Európe, Európska únia. Ja som hovoril, že je to pre nás mimoriadne dôležité, že máme dohodu o spolupráci medzi Europolom a Interpolom. A toto sa posilňuje pán Wainwright a pán Nobel veľmi úzko spolupracujú, nadobúda to konkrétne črty, e, identifikovali sme spoločné ťažiska v operatívnej oblasti, napríklad v oblasti počítačovej kriminality. Tam polujeme informácie, a snažíme sa dospieť k čo najväčším, najväčšiemu počtu výsledkov, konkrétnych výsledkov. Áno, samozrejme, že existujú nejaké ťažkosti, e, ktoré vychádzajú aj e, z právnej štruktúry spracovania údajov. E, stále bojujeme s tým, že aj keď Europol akceptuje napríklad prizvanie nejakých partnerov, pardon, keď sa my stajeme partnermi v oblasti organizovaného zločinu, že potom niektoré jednotlivé členské štáty sú proti e, tomu, aby sme my boli časťou tej štruktúry a potom musíme spoločne presviečať tie krajiny, aby sme vedeli svoje stanovisko. Čiže toľko k spolupráci. Otázka syntetických drog. Máme tu osobitnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá práve touto oblasťou. A naozaj máme dobrý pocit e, z toho, máme aj medzinárodné uh, formy spolupráce aj s UNODC. Máme možnosť veľmi rýchlo reagovať aj e, v prípade nových oblastí, konferencie, expertné skupiny a tak ďalej. Takže toto funguje. A ešte veľmi rýchlo boj proti praniu špinavých peňazí. Aj tu tie právne prekažky sú veľmi veľkou výzvou. Sú tu veľmi rôzne spôsoby komunikácie, rôzna miera ochoty komunikácie, zapojenie justície je nevyhnutné na to, aby tento boj bol efektívny. No a niekedy eh, je tu taká celkom nepochopiteľná spleť. Interpol v minulosti, uvediem len prípad Ben Ali, v prípade Tuniska, my sme sa snažili byť takým mediátorom na neutrálnej pôde pre krajiny, ktoré do toho boli zapojené. Ďakujeme pekne. A teraz druhé kolo otázok. Leon. Sure, Mrs. Chair. Uh, my question is really for um, Mrs. Ďakujem. Moja otázka sa skôr za, zameriava na UNODC. V minulosti som mene holandskej vlády strávil mnohé týždne vo Viedni a naozaj si vážim prácu UNODC, avšak pokiaľ išlo o drogy, tak vždy tam bol trošku problém. Teda my ako Holandsko sme mali trošku problém. No, dohovor OSN nerozlišuje medzi tvrdými drogami a drogami ako je kanabis. Nedávno v latinskoamerických krajinách e, bolo mnoho vyhlásení, vyhlásení a, e, a, e, že to chcú zmeniť, že chcú inú politiku ohľadne mekých drog. A keď sa pozrieme na nákladovú efektívnosť, na tento prístup, naozaj si to nezasluhuje všetku tú energiu, všetky tie zdroje, e, ktoré sú venované mekým drogám. Takže um, zamýšľate sa nejako nad týmto, robíte nejaké mm, štúdie nákladovej efektívnosti, teda aká je vaša predstava budúcnosti? Na druhej strane, pranie špinavých peňazí. Uh, Ehm, rešpektujem vašu odpoveď, ale to, čo potrebujem v tomto výbore, sú veľmi konkrétne návrhy, e, ktoré opatrenia by sme mali prijať tu v Európe, pretože to, čo ste povedali, je trošku všeobecné ehm, šíri sa to trošku do legálnej ekonomiky, nám sa to nepáči. Čiže čo môžeme urobiť, aké konkrétne opatrenia, aby sme stimulovali Európu ako partner pre, partnera pre UNODC? Ďakujem pekne a pán kolega Antičevič. Kolegyňa Antičevič. A, ďakujem pekne. Posledná vlna globalizácie e, priniesla aj príležitosti aj vízy pre tieto tradičné skupiny organizovaného zločinu. E, rastúca medzinárodná integrácia prináša možno Eh, príležitosti pre zločincov v tom neregulovanom prostredí eh, medzinárodnom. Možno sa dá povedať, že tieto skupiny samotné sú menej významné než trhy, s ktorými majú dočinenia. Orgány činné v trestnom konaní zdá sa, že majú problémy prejsť od zameriavania sa na skupiny k zameriavaniu sa na trhy. Konceptualizujú organizovaný zločin ako aktivity konkrétnych ľudí, než trhu so svojou vlastnou dynamikou. Korupcia na vysokej úrovni sa v tom často nachádza. Zdieľanie týchto medzinárodných informácií to celé e, pre tieto skupiny zťažuje, ale krajiny teda nedržia krok s vývojom vo svete zločinu a peniaze, ktoré majú tieto organizované skupiny, sa ľahko presúvajú cez medzinárodné bankové systémy a tieto transakcie sa takmer nedajú odhaliť. Takže e, týmto spôsobom nemyslíte si, že bankový systém, niektoré banky sú vlastne pračky týchto špinavých peňazí. Takže čo s tým urobíme? Pretože toto je situácia, mm, kde Európska spoločenstvo, Euró... medzinárodné spoločenstvo si to už jednoducho nemôže dovoliť pripustiť. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Borselínovi na dve min- pani Borselíno na dve minúty. Oni... Ďakujem za slovo, pani predsednička, a ďakujem našim hosťom za veľmi jasné prezentácie. Mám otázku pre obidvoch rečníkov. Mám pocit, že vždy, keď sa hovorí o organizovanom zločine a o jeho činnosti, tak mm, vždy on beží a my za ním, teda má predstih. A chcela by som vedieť, čo robíme v oblasti prevencie, pretože si myslím, že je rovnako dôležité venovať sa prevencii a predchádzať tomu, čo oni robia. Veľmi dobre poznáme cesty organizovaného zločinu, ale my ich len zaznamenávame E, ideme za nimi, ale to je stále akoby taký beh za nimi, ako keby sme im nahrávali, ako keby sme ich sledovali. Ja teraz spomeniem niečo, k čomu došlo pred niekoľkými rokmi na Sicílii. Ide o to, že počas istého obdobia sme veľmi efektívne bojovali proti organizovanému zločinu. E, dokonca sa nám podarilo uzavrieť jedno laboratórium, kde sa z morfia vyrábal heroín. Išlo tam o to, že naše zložky hľadali niečo, o čom predpokladali, že existuje. A myslím si, že takto by sme mali pracovať. Ďalšia otázka. Rôzne krajiny majú rôzne zákony na postih používania drog. Existujú nejaké analýzy a štatistiky, ktoré by nám to zmapovali? Či mm, existujú viac reštriktívne opatrenia, alebo viac je, sú drogy legalizované? Ďakujem pani Borselino. Hovorí pani predsednička, dáva slovo pani McClarkin. Ďakujem. Ja som sa iba chcela spýtať na to, ako tradičné formy organizovaného zločinu sa v súčasnosti diverzifikujú, najmä pokiaľ ide o internetovú zločinnosť. Tam vieme, že tá ziskovosť môže byť až 100%. Vieme, že internet sa používa na pranie špinavých peňazí. Ako vás to ovplyvnilo? Ako to ovplyvnilo váš prístup pri, k tomu riešeniu E, tradičného, klasického zločinu. Ako vám to pomohlo? Ako vám internet pomohol? Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz znova pán o dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Už tu zaznelo veľa otázok, najmä adresovaných zástupkyni UNODC. Ja chcem pripomenúť a zároveň upozorniť, na veľmi špecifické vyhlásenia a síce bývalý riaditeľ doktor Antonio Costa predniesol e, k tejto té, veľmi citlivej téme nasledovné. Máme dôkazy o tom, že banky najmä v časoch finančnej krízy hrali aj v tejto záležitosti istú úlohu. A on dokonca povedal, že zohrávali aktívnu úlohu. Doktor eh, Kosta povedal, že masi- mafia nejde za bankami, ale práve naopak, banky idú za mafiou a ponúkajú svoje služby. Mňa by zaujímalo, čo k tomu môžete vypovedať. A samozrejme, v záujme zjednodušenia našej práce by ste nám mohli povedať, a chcem poprosiť aj pani predsedničku, aby v tomto zmysle e, predložila vašej organizácii aktívnu žiadosť a aktívnu otázku na túto tému. Môžete nášmu výboru tieto informácie a dôkazy poskytnúť? To je kľúčová vec pre našu prácu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A ešte skôr, ako dám slovo hosťom, mám niekoľko otázok. Súhlasím s tým, čo povedal pán Borgécio. Kolegovia už niekoľkokrát zdôraznili potrebu aby ste nám poskytli operatívne rady za svoje organizácie. Vzhľadom na to, že náš výbor je veľmi mladý, my skutočne potrebujeme z vašej strany, pretože vy zastupujete organizácie, ktoré sú v prvej línii boja proti organizovanému zločinu a korupcii a praniu špinavých peňazí, potrebujeme, aby ste nám povedali, aké legislatívne nástroje potrebujete na európskej úrovni, aby ste mohli zvýšiť aktivitu a účinnosť boja proti týmto javom z hľadiska medzinárodnej spolupráce, pokiaľ ide o vyšetrovanie. Tam sa už urobilo veľa. Je však naďalej pravdou, ako ste aj poznamenali, že každý rok sa zabaví iba veľmi malé percento toho, s čím sa obchoduje čo teda možno urobiť na politickej úrovni? Pýtala sa na to aj pani Borsellino, aká je úloha preventívnych politík a chcem sa najmä spýtať na to, že či tie nie priamo represívne politiky priniesli nejaké výsledky. No a ešte otázka na pána Rozbacha Európsky parlament vo svojom uznesení o organizovanom zločine, ktoré bolo schválené 25. oktobra minulého roku, podporil projekt Interpolu, ktorý sa týkal systému výmeny informácií na regionálnej úrovni so západnou Afrikou. A to aj vďaka našej podpore e, tento projekt teda pokračuje a Európska komisia ho naďalej ekonomicky podporuje. Mňa by teraz zaujímalo, či nám môžete poskytnúť nejaké aktuálne informácie o tomto projekte a čo praktické môžeme urobiť, ako tento výrob, výbor môže prakticky prispieť k tomu, aby sa zvýšila spolupráca medzi Europolom a Interpolom. Teraz má každý z vás 4 minúty a ako prvé dávam slovo pani Me a potom pánovi Rozbachovi, nech sa páči. Ďakujem. To sú veľmi zaujímavé otázky. Ja sa pokúsim v rámci toho časového limitu ich zodpovedať. Ehm, teraz najskôr k otázkam kolegu z Holandska. Samozrejme, áno, vy hovoríte, že e, o tom, a o praní špinavých peňazí som uviedla len všeobecné informácie. Samozrejme, tu je otázka transparentnosti finančného systému a skutočne e, zistiteľnosť zdroja a toho, ako tento finančný systém funguje. Je potrebné analyzovať cesty, ktorými sa zločinecké organizácie do tohto systému dostávajú. No a potom tu máme ešte ďalšiu vec, ktorú treba riešiť podľa môjho názoru a vy v Európe tiež môžete robiť obidva dve tieto veci. A to je vlastne veľmi široký medzinárodný systém. Všetky vaše krajiny sú členmi a súčasťou tohto systému a preto my musíme teda rozmýšľať nad tým, ako tento systém posilniť. Zatiaľ máme iba veľmi málo poznatkov, údajov i informácií o tom, ako to všetko funguje alebo nefunguje. Čiže je možné pomôcť nám, vy ako výbor nám tiež môžete pomôcť zvládnuť tento európsky systém rozvíjania, zhromažďovania a analýzy údajov, a rovnako môžete e, jednoducho e, pomôcť k tomu, aby aktéry týchto medzinárodných systémov pomáhali jednotlivým krajinám v tejto oblasti. No a teraz k, otázky, k otázke prevencie. Otázka bola, či existujú nejaké štatistiky, ktoré by poukazovali, či to funguje alebo nie. Ja sa k otázke vraciam a musím povedať, áno, máme isté štatistiky a dá sa povedať, že isté kontrolované látky zabíjajú menej ľudí ako tie nekontrolované. Napríklad pokiaľ ide o tabak, tak tu máme okolo 5 až 7 miliónov ľudí, ktorí každoročne umierajú na to, že e, fajčia a vlastne prijímajú príjmajú nekontrolované látky. Máme tu samozrejme isté rozpetie. Nedisponujeme úplne presnými údajmi, ale pri tých kontrolovaných je to zhruba 250 tisíc No a to sa pozeráme na veci čiste z lekárskeho a zdravotníckého hľadiska. Toto sú teda štatistiky, e, ktoré, ktorými z tohto hľadiska disponujeme. Vieme si však predstaviť, ako by to vyzeralo, keby bol ten systém iný. No samozrejme, že nie. Nemôžeme sa vrátiť späť a povedať, teraz si urobíme taký experiment jednej varianty a potom sa vrátime k druhému variantu. E, takto postupovať nemôžeme. Prevencia je však veľmi dobrá vec. A ja by som sa rada vrátila ešte k jednej veci, pretože toto vystúpenie nemôžeme ukončiť bez toho, aby som sa nezmienila o tom, čo konkrétne robíme. My pracujeme vo veľmi širokej oblasti, ktorá sa týka obchodovania s ľuďmi, e, pašovania migrantov, pristahovalcov nelegálnych Máme systém svojich kancelárií v teréne v mnohých krajinách a myslím si, že môžeme uľahčiť aj isté interakcie. Niektorí majú možno obavy začať diskutovať s inými krajinami. No a teraz ešte uzavriem vašou otázkou ohľadne operatívnych aspektov. E, to naozaj v štvor alebo 5-minútovom vystúpení nie je možné zodpovedať. Na to by som potrebovala podrobnejšiu debatu, ale myslím si, že môžeme uvažovať o niečom operatívnejšom, o operatívnejšej spolupráci, E, ktorú môžeme nadviažať s vašim výborom a tam by bolo možné niektoré návrhy spracovať napríklad v oblastiach, o ktorých sme dnes diskutovali. A my by sme boli veľmi radi, keby sme mohli byť e, v pracovnom kontakte s vami a v budúcnosti by sme si už potom mohli naplánovať niečo konkrétnejšie. Ďakujem, pani Me. To je naozaj veľmi zaujímavý návrh. My si to zajtra na schôdzi koordinátorov preberieme, ale som presvedčená, že proti tomu nebudú žiadne námietky. teraz pán Rozbach, nech sa páči. Suzanne. Áno, začnem spoluprácou a európskymi dôsledkami. Pre mňa je to jednoznačne tak, že dôležitú úlohu Dôležitá úloha je analyzovať tie slabé miesta v, pre Európu. To vyplynulo z oboch našich prednášok. E, jednak, že teda sú tu aj slabé miesta mimo Európy, ale e, je tu veľká rôznorodosť kontrolných orgánov, polície, orgánov, ktoré napríklad v Afrike fungujú a e, zohrávajú dôležitú úlohu. No a týmto smerom sa uberá aj vaša otázka, čo sa týka podpory projektov v regionálnej oblasti e, my pravidelne predkladáme správy EÚ, ktorá nás teda finančne podporuje. E, zúčastnili sme sa auditu, ktorý sa realizoval k novému prepojeniu v rámci štruktúry EÚ, teda novému e, zapojeniu Europolu a my sme sa tam tiež vlastne pripojili k tým dôležitým prístupom. Čo sa týka prevencie, dôležitá oblasť je podľa mňa vo veľmi eh, dôslednom, dôslednej analýzy tohto javu v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, inými medzinárodnými organizáciami, aby sme putovali na tom eh, a aby sme našli tie najzmysluplnejšie východiska, toto je náš prístup. Veľmi intenzívne to podporuje momentálne kanadská vláda v americkom sektore. Robíme teda kombináciu e, tréningov, školení, vzdelávaní s tými dotknutými orgánmi a tam sa poprvýkrát vlastne spájajú tieto orgány, poprvýkrát vôbec sedia za stolom spoločne a môžu dosiahnuť nejaké konkrétne výsledky, pretože popri tom tréningu máme aj operácie priamo na mieste, kde sa preveruje účinnosť tých novozískaných zručností. A to je podľa mňa veľmi dôležité vzhľadom na to, aby aj tie zmeny v trasách, v cestách, e, reakcia e, organizovaného zločinu, aby to sme dokázali zachytiť e, teda tak v Europole, Interpole alebo v OSN. Čo sa týka počítačovej kriminality, už som spomínal, že máme veľmi úzkú spoluprácu medzi Europolom a Interpolom. Je tu European Cybercrime Center, ktorý Europol buduje a popri tom e, v našom e, globálnom komplexe v Singapúre sa budeme tiež ešte za, zameriavať na e, počítačovú kriminalitu ako doplnok, aby sme všetko mohli zmysluplne využiť. Vzhľadom na e, tento prístup spolupráce, ktorý podporuje aj EÚ, by som ešte spomenul projekt VABIS e, vo vzťahu k západnej Afrike. To je veľmi dôležitá aktivita aj pre nás. Už sme počuli, aký významný je tento región pre fenomén e, organizovaného zločinu. A opatrenia, ktoré tam realizujeme, sú veľmi dôležité z pohľadu prevencie, aby teda tie opatrenia boli udržateľné, aby tam bol takýto aspekt. No, vždy budú konkrétne misie kontrolovať, ako sa to naozaj vyvinulo a ako sa zachovala tá kvalita. Grazie veramente per la vostra presenza. Ďakujem vám za vás za to, že ste medzi nás prišli a najmä vám ďakujem za vašu ponuku spolupráce. Náš výbor si určite túto príležitosť nenechá uniknúť a som presvedčená, že sa ešte stretneme, aby sme naše návrhy mohli prehlbiť. Ďakujem vám a teším sa na ďalšie stretnutie. Noi riprendiamo subito all'inizio. A teraz veľmi rýchlo budeme pokračovať. Najskôr sme chceli zvoliť čtvrtého podpredsedu, pretože pán Sorden Garden odstúpil z funkcie. Myslím, že už teraz máme potrebné kvórum. Kandidatúry musí predložiť buď politická skupina, alebo aspoň 5 stálych členov výboru Krym. Takže vás prosím, chce niekto z vás e, predložiť kandidatúru? Áno, nech sa páči, pán Sondergarden. Áno, ďakujem, ďakujem za to, že ste prijali e, moju e, rezignáciu. Ja by som chcel navrhnúť pána De Junga, De Jonga z našej politickej skupiny. Dúfam, že túto kandidatúru príjmete. Kandidát súhlasí s touto kandidatúrou? Máme nejakého iného kandidáta? Pani Matie, želáte si vystúpiť? Samozrejme, e, to, by si, to vyplýva z politickej dohody, nebudem proti, ale rada by som pripomenula, že, že pán Sondergarden vlastne ne, e, svoj mandát a pán de Jong to, čo povedal o legalizácii e, marihuany, tak to naozaj e, s tým EPP nemôže súhlasiť. Pani Matie, pán de Jong už prijal kandidatúru, máme tu aj jeho vyhlásenie o finančných príjmoch. Sekretár Sekretariat povedal, že už máme vyplnený formulár na stole. Nikto nepožiadal o tajné hlasovanie, takže môžeme aklamáciou kandidáta zvoliť. A prosím pána podpredsedu De Jonga, aby si sadol vedľa mňa. No a teraz budeme pokračovať druhým panelom. Jeho názov je nelegálne obchodovanie a nelegálny tovar, falzifikáty, budeme hovoriť o operácii, ktorú koordinoval OLAF, ktorý e, sa týkal práve falšovaných výrobkov. Podľa mňa je to veľmi zaujímavé vystúpenie, pretože prehlbí celú radu aspektov, o ktorých sme už hovorili. Ide tu o spoluprácu rozličných európskych orgánov, a máme tu zástupcov týchto dvoch organizácií, pán Thierry N. za OLAF a Chris Westenkist z Europolu. Bude to spoločná prezentácia a po nej bude nasledovať výmena názorov so sekretariátom rady, s tajomníkom rady pánom Jensonom, ktorý je členom stáleho výboru pre operatívnu bezpečnosť kozy. Spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti obchodovania s falšovanými výrobkami, s falzifikátmi je veľmi dôležitá a my si môžeme pohovoriť o tom, akú úlohu výbor kozy, ktorý je novým orgánom, môže v tejto oblasti zohrať. Ja si myslím, že to môže byť dôležitá úloha. No a potom bude nasledovať rozpráva, vypočujeme si OLAF a Europol. Najskôr obidvaja zástupcovia majú k dispozícii 10, prípadne 12 minút a potom hneď vystúpi pán Jenson, ktorý bude mať 15 minút. A následne prebehne prvé kolo otázok, kde budú mať prednosť spravodajcovia a koordinátori, každý dostane tradičné dve minúty, potom budú odpovedať hostia a ak bude čas, dostanú ďalšie slovo poslanci, ktorí sa budú chcieť na niečo spýtať. Ako prvému dávam slovo pánovi Tieri Enovi z Olafu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Pokúsim sa byť veľmi stručný v mojej prezentácii a chcem naznačiť, že OLAF a jeho akčné pole v oblasti intelektuálneho vlastníctva sa limituje na import, export a tranzit týchto tovarov, čiže našim cieľom nie je pokrývať vnútorný trh. E, OLAF e, pracuje v takom špecifickom rámci, e, v rámci opatrení, ktoré prijíma komisia DG Taxit pokiaľ ide o kontrolu a eventuálne intervencie v tejto oblasti. A takisto máme aj isté ustanovenia, ktoré nám umožňujú bojovať proti podvodom. Takže ide tu o nariadenie 1383 z roku 2003 a článok 22 ktorý je zložkou, ktorá hovorí o protipodvodovej aktivite. Tieto ustanovenia nám umožňujú otvárať administratívne vyšetrovanie a dohľad nad fyzickými alebo právnickými osobami nad transportom e, takýchto projekt, e, produktov alebo skladovaním. Na základe dohod, ktoré sme uzavreli, môžeme viesť administratívne vyšatrovanie aj v tretich krajinách, lebo máme s nimi príslušné dohody. Čiže je tu istá e, komplementarita medzi aktivitami Europolu a Eurojustu. V prípade aktivít, niektorých aktivít sme dospeli k spolupráci nielen s colníkmi v členských krajinách, ale aj s niektorými tretími krajinami, Europolom a Interpolom. Toto všetko bolo koordinované OLAFom. Ide tu o aktivity v oblasti e, Únie e, pre Stredomorie. E, OLAF disponuje operačným centrom a to je využívané na veľmi presne definované akcie, ktoré trvajú 2, maximálne tri týždne. Ehm, je, opiera sa o veľmi mocný informatický systém, e, ktorý má mnohých členov aj v tretich krajinách a vlastne e, spolupracuje s Interpolom a Europolom vlastne v tomto operačnom centre je tento nástroj e, koordinovaný OLAFom a celá činnosť je koordinovaná OLAFom. 11 tretich krajín sa zapojili do tejto aktivity, môžete to vidieť na obrazovke, plus Svetová colnická organizácia a Europol a e, IPOL a DŽ Taxi tiež zhromažďujú isté informácie. My máme veľmi oficiálne vzťahy medzi Europolom a e, medzi Marokom, Tureckom a musím povedať, že spolupráca v tejto oblasti bola vynikajúca. E, vlastne operačný program bol vypracovaný OLAFom, kritéria, selekcia partnerov, o tých sme požiadali 11 krajín, e, ktoré vlastne sú členmi EÚ Stredomorie a vlastne trvalo to asi 10 dní. Mali sme istý počet, zadržali sme istý počet podozrivých eh, kontajnerov a mm, zistili sme, že to vlastne mnohé z nich pochádzali z Číny, ďalšie z arabských krajín. To sú veľmi citlivé územia pre nás a takisto sme videli aj preklad eh, z Číny eh, do EÚ cez e, Spojené arabské emiráty alebo cez niektoré ďalšie krajiny. E, sledovali sme e, vlastne kontraband falšovaných cigariet, ako aj ďalších falzifikátov, ďalších falšovaných výrobkov. Chcem vám dať nejaké detaily, ktoré boli vybrané na základe objektívnych a dopredu stanovených kritérií. Táto operácia mala viacero fáz. Operačná fáza začala 15.6.2010 a trvala 10 dní do 25.6. Ehm, bol 411 ehm, hnutí, pohybov, podozrivých pohybov sme e, počas tohto obdobia zistili a trošku sa, ehm, sme naše kritéria potom spresnili. Zadržali sme 300 podozrivých kontajnerov, e, ktoré boli buď fyzicky alebo genom kontrolované a Europol a Interpol eh, mali priamy prístup eh, k informáciám, oni ich overili vo svojich e, zložkách analyzačných a 77 vlastne tých operácií e, bolo, bolo vlastne e, sa týkalo istých istého pašovania ukradnutých alebo nelegálnych tovarov, napríklad automobilov. Výsledok operácie je, zadržali sme 40 e, kontajnerov z 300 e, podozrivých, to je pomerne veľmi dobrý e, výsledok. Bolo to 37 miliónov kusov cigariet, vyše tisíc tabaku, boli tam ďalšie kontajnery, ktoré obsahovali rozličné výrobky, ako elektronické o, o, výrobky, oblečenia, topánky, tašky, kabelky, rôzne, e, rôzne doplnky a hračky, ktoré pochádzali z arabských krajín. Boli zatknuté tri osoby. A ešte tu máme niekoľko ilustrácií, ako vlastne prebiehalo zabavovanie cigariet, čo znamená e, asi v sume 8 miliónov eur. V rámci tejto operácie, e, ktorá bola veľmi dobre pripravená, sme našich kolegov, e, colníkov e, na Malte, sme tam otvorili administratívne vyšetrovanie lebo tam došlo vlastne k, e, k pašovaniu týchto tovarov z arabských, zo Spojených arabských emirátov cez Maltu a e, do Líbie. Deklarované to bolo ako nejaké mrazničky a v skutočnosti tam boli lieky. Boli tam niekoľko balíkov liekov a e, rôzne, napríklad to, čo bolo deklarované ako picnic bags, tam sme tiež niektoré iné produkty zadržali a takisto napríklad tramadol, to je liek, ktorý sa používa na utlmenie e, bolesti v, le, v medicíne. E, zadržali sme 118 miliónov li, e, kapsúl, alebo teda tabletiek v 8 kontajnerov. To bol 98 miliónov tamadolu a vlastne tieto, tieto pašované výrobky sa nedostali do obehu tieto výrobky boli veľmi dobre skryté a vlastne boli deklarované ako niečo iné. 20 miliónov tab- tabliet iný e, Sildefanilu, ktorý bol tiež vlastne falzifikovaní, boli zadržané. Nemáme žiadnu literatúru a neboli tam ani žiadne návody, ako tieto lieky používať. Tie krabičky neobsahovali nič takého. E, tieto lieky boli do Líbie smerované a e, kladli sme si otázku, či to nejde o diverziu. A naozaj, e, keď, e, pri našich kontaktoch z Egypt, v Egypte sme zistili, že vlastne cieľovou stanicou pre tieto produkty bol Egypt a nie Líbia. Takže naozaj zdôrazňujem, spolupráca s tretimi krajinami je veľmi dôležitá, pretože tu máme isté dohody v oblasti spravodlivosti a je dôležité, aby sme si E, vymieniali informácie s colnými úradmi z týchto jednotlivých krajín. A ešte pokiaľ ide o budúci vývoj, naše spoločné operácie e, prebiehajú a náš generálny riaditeľ e, chce, aby sme tu vlastne vyvíjali tú permanentnú činnosť, ktorá by sa opierala o tých oficiálnych styčných dôstojníkov v členských krajinách na druhej strane my chceme trošku pozmeniť e, colné predpisy v oblasti e, proti e, vlastne def defraudácii, aby colníci a colné úrady mali prístup k našim zdieľaným databázam. A na druhej strane Europol nám môže poskytnúť prístup k oficiálnym analýzam v oblasti falšovaných výrobkov. Toľko z mojej strany. Ďakujem vám. Grazie. Ďakujem. A teraz dáme slovo zástupcovi Europolu, Kristovi Vasterkisovi, ktorý bude hovoriť o tejto spoločnej colnej spolupráci a operácii medzi Eurojustom a Europolom a, a Olafom. Goedemorgen, mevrouw de voorzitter. Grazie, eh, signora. Mevrouw de voorzitter, beste toehoorders. Uh, het is me waar genoegen om vandaag uh, namens Europol... Dobrý deň, je mi veľkým potešením, že tu dnes môžem vystúpiť v mene Europolu a pozrieť sa na otázku uh, falšovania a pirátstva. Aby sme sa pozreli na to, ako koná Europol v boji proti týmto javom. Falšovanie na piráctvo. Je to viac, než len tie slova naznačujú. Často títo ľudia dokážu veľmi rýchlo konať, pokiaľ ide o falšovanie, tak e, často je o mnoho ťažšie presvedčiť dotknutých, že by mali konať v nejakej takejto operácii. To sa týka tak policie, ako aj súdov vyšetrovacích sudcov. Často ľudia hovoria, že to sú nejaké fašované e, šaty a že to nestojí za to začať to celé vyšetrovať. Ale Samozrejme, nejde iba o dizajnové tovary alebo luxusné tovary. Posledné trendy, ktoré vidíme, naznačujú, že sa to celé mení. Prechádza sa od luxusného tovaru k takým každodenným veciam, napríklad e, potravinám, e, obyčajné pero alebo nejaké batérie e, a všetko toto sa môže stať predmetom falšovania a vidíme to ako veľký problém. Je to problém verejného zdravia, bezpečnosti, a vplyvu kriminálnych e, band v šírení a marketingu týchto produktov. A to je jeden z dôvodov, prečo Europol teraz je v tejto oblasti činný. Máme operatívnu jednotku, ktorá sa aktívne zameriava na boj proti falšovaniu a pirátstvu ako som už povedal, je tu množstvo nových ukazujúcich sa trendov, teda prechádzame od luxusných tovarov ku každodenným a takisto, keď sa pozriete na lieky, tak už to nie sú len tie lifestyleové drogy, ale už sú to aj napríklad lieky, ktoré zachraňujú životy. Minulý rok napríklad bola zhávaná zásielka Grifeku. Grifek sa používa na liečenie leukémia. To je iba jeden z príkladov. Čiže nejde iba o Viagru alebo nejaké dietné e, tabletky. Prechádza sa aj na iné druhy liečiv, ale k tomu sa ešte vrátim. Stále viac sme pri vyšetrovaniach svedkami toho, že zločinecké organizácie majú svoje zázemie v drogovej scéne. Je to veľký biznis a sú tam obrovské zisky. Čiže nejdu do toho len preto, že by sa nudili, ale jednoducho sú v tom veľké zisky pre týchto drogových eh, zločincov. No, ja nemám veľa času a nemám veľké renome, čo sa týka dodržiavania časových limitov, takže dúfam, že všetko dokážem odprezentovať. Čiže toto sú e, oblasti, kde Europol veľmi aktívne reaguje. Pesticídy a potom falšované lieky. Začneme teda pesticídmi. Toto je relatívne nedávny jav. V roku 2009 e, tam sme zahábali iba nejakých 100 tón No keď sa pozriete na čísla z roku 2011, tak už sme na 3000 tonách. Ja si kladem otázku, keď sa pozerám na tento sektor pesticídov, čo je to tona? Sú rôzne postrekové materiály, kde tona by dokázala pokryť e, celé luxemburské veľkovojvodstvo Takže to je naozaj jedna tona vystačí na celý Luxemburg. Čiže keď si predstavíte, že to mohlo byť aj 3000 tón, viete si predstaviť, aký to má rozsah. Problém máme, že v týchto falšovaných alebo nelegálnych pesticídoch niekedy môžu byť veľmi škodlivé látky, ktoré EÚ už mnohé roky zakázala a prináša to so sebou aj dôsledky. Keď sa pozriete na tento na tieto obrázky. Máte tu plodiny. Na pravej strane vlastne e, vednú tie plodiny a nebudú mať žiadne plody. Tam to bolo ošetrené týmito pesticídmi. A môžu obsahovať teda tie pesticídy veľmi škodlivé látky. A potom tu máme operáciu Overlord a Flashpoint. E, to bolo tiež zamerané na pesticídy. Bol to civilný let z Pekingu, ktorý smeroval na butapeštianské letisko a colná správa našla teda drogy v tom lietadle. Preskumávali batožinové priestor, tam neboli drogy, ale ukázalo sa, že bola tam niekde zásielka 4 tón nelegálnych pesticídov. A keď si uvedomíme, že po analýze doklady boli nesprávne a pesticídy, ktoré sa tam našli, e, mali e, bod e, horlavosti 24 stupňov Celzia. To upriamo je pozornosť na naozaj veľmi nebezpečnú povahu týchto látok. To mohlo mať veľmi vážne dopady na život aj pasažierov na tomto lete a mohlo to mať vážne dopady na lietadlo a na zariadenie letiska. No a prejdeme teraz na farmaceutické alebo farmakologické zločiny. To sú údaje z DG Taxud. V roku 2008 to bolo 6,5 prípadov ktoré sa týkali falšovaných liekov a 5 zhabaných objektov. Falšované lieky opäť e, predstavovali takmer 9 miliónov. V roku 2009 to bolo 8 prípadov a 10 e, zhabaných objektov, predmetov. To je viac než 11 miliónov tabletiek. Rok 2010 zhábané farmaká v maloobchodnej hodnote nejakých 25 miliónov eur. No ako som už povedal, v, na prvých troch miestach kategórií falšovaných liekov, to tu vidíte, urologické lieky, teda e, Eh, antiinfektívne lieky a kardiovaskulárne. V roku 2011 bolo 532 druhov farmaceutických produktov identifikovaných ako falšovaných, kde došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva. V roku 2008 to bolo 108 odhalené v 118 rôznych krajinách. V roku 2009 a to je naozaj alarmujúci trend, došlo k 536 incidentom, kde sa takéto falšované lieky dostali do legálnej siete distribučnej, či už teda veľký obchod alebo na úrovni jednotlivých eh, f, m, mm, a, a, eh, lekární. Eh, toto je teda vývoj počtu prípadov je to e, vlastne 10 násobok v priebehu 10 rokov. Keď sa pozrieme na tento graf, to môže byť veľmi niečo exotické v Afrike a v Ázii, ale keď sa pozriete na tie regióny, 351 prípadov sa vyskytlo v Európe. Uh, je to rozložené po všetkých kontinentoch, regiónoch. Identifikované boli miesta v USA. Tam sa našiel avastín falšovaný, to je liek, eh, protirakovinový liek. A prešiel 4 kontinenty, než sa dostal na trh v USA tento liek. Čo sa týka operácií, e, taká nedávna, bola Tribulus, kde sa podielal aj Europol, operácia Tribulus. E, máme aj doplňujúcu analýzu, koordinačné aktivity, koordináciu v Hágu. Bola tam španielská Guardia Civil a britská MHRA. 6 e, ľudí bolo zatknutých, 4 v Španielsku, 2 v Británii a bolo zhávaných 300 tisíc dávok falšovaných liekov. Samozrejme boli zmrazené bankové účty, a počítače a mobilné telefóny boli zhabané. Ďalšia operácia sa nazývala Opson. To bola spoločná operácia Europolu a Interpolu Bol tam taký týždeň aktivít, kedy sme sa zameriavali na falšovanú, falšované potraviny a nápoje a viac ako 700 tón e, bolo zhabaných v 11 krajinách. No a napokon, pani predsednička, tiež pozeráme sa do budúcnosti, máme spoluprácu s Interpolom, Eurojustom, Olafom a ďalšími orgánmi EÚ. Chceme to posilniť, zintenzívniť chceme naďalej vynakladať spoločné úsilie, pretože zločinci sa na hraniciach nezastavujú. Europol, Interpol a ďalšie agentúry ako je OLAF tiež musia e, pracovať hraničné. Druhá úloha, ktorá nám pripadla, napríklad ako v prípade pesticídov, tam sa zatiaľ veľa neurobilo. E, sú tam mnohé komplikácie, a keď e, niečo presne nepoznáte, je ťažké proti tomu bojovať. My chceme mm, napríklad som seminárov dávať nejaké ďalšie informácie, zvyšovať povedomie, prechádzať od analýz k konaniu. Tento seminár je naplánovaný s OLAFom, Eurojustom a Europolom aby sme sa pozreli zbližšie na tento obchod s pesticídmi a dúfame, že budeme budú úspešnejší. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem obom prednášajúcim za ich veľmi podrobnú analýzu situácie. A teraz na 15 minút e, dostane slovo predstaviteľ sekretariátu rady, pán Gensen, ktorý povie, aká je skúsenosť kozy pri uh, koordinácii v uh, oblasti boja proti pašovaniu. Aká je teda koordinácia medzi členskými štátmi a kulhom a kozy, pokiaľ ide o pašovanie a falšovanie. Takže nech sa páči, máte 15 minút, pán Jensen. Thank you very much, uh, Madam Chair. It's great... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem teda tomuto výboru hovoriť o tom, ako to je s výborom KOSY. My nie sme nejaký operatívny orgán, e, čiže e, som zástupca e, sekretariátu. Takže ja vám chcem len povedať, ako sa my snažíme snažíme v oblasti vnútornej bezpečnosti koordinovať aktivity. Viete, že COZY je na úrovni EÚ výborom pre vnútornú bezpečnosť. Existujeme len od Lisabonskej zmluvy a naše zriadenie vychádza z diskusí konventu. tá bola potom skupina 10. Viete, že John Bruton bol jej predsedom a skratka bolo evidentné, že Európska únia potrebuje nejaký orgán, ktorý bude zaoberať, zaoberať operatívnou koordináciou eh, v oblasti vnútornej bezpečnosti. V tom čase sme mali eh, v tejto oblasti eh, dve také veci. Bolo to SKIFA a policajná spolupráca, výbor podľa článku 6. Ale ani jeden z týchto výborov naozaj takéto operatívne úlohy, operatívnu koordináciu nezvládal. Tampere eh, v zasnutí 99. Tam sme vytvorili určitú eh, skupinu, ale v konvente sa ukázalo, že táto skupina, táto task force nebola náležitým orgánom na zvládnutie takéto koordinácie. Čiže navrhli riešenie, vytvorenie nového orgánu a toto je spísané v článku 71 Lisabonskej zmluvy. Je to úroveň 4, vnútorná bezpečnosť, výbor, ktorý bol zriadený rozhodnutím rady vo februári 2010. Takže je to relatívne nový orgán, ktorý sa, zúčast, sa zúčastňuje práce tohto výboru, samozrejme stočnosti členské štáty, vrátane Chorvátska v úlohe pozorovateľa. A ďalej sú tam krajiny, súčasťou e, zmiešaného výboru. Je to šengenská dohoda, že vždy, keď sa zaoberáme oblasťou e, šengenského priestoru, čiže tam je aj e, Norsko, Liechtensteinsko a Švajčiarsko, ktoré sa nejakým spôsobom takýchto aktivít zúčastňujú. Všetky agentúry, ktoré sa zaoberajú vnútornou bezpečnosťou v oblasti vnútra a spravodlivosti, tam máme teda Eurojust, Europol. Na Eurojust by som sa zameral, pretože nejde iba o policajné aktivity, ale aj o spoluprácu v oblasti trestného súdnictva, čiže aj oni sa účastňujú všetkých zasadnutí nášho výboru, potom Frontex, to sú vonkajšie hranice CEPOL, IMCDDA, teda monitorovacie e, centrum v Lisabone pre drogy, potom tam je OLAF a je tam aj Interpol, keď ide o otázky, ktoré sa týkajú Interpolu, teda pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, zahraničné vzťahy, a ich napojenie na vnútornú bezpečnosť EÚ. Čiže ako vidíte, všetci aktéri sú zapojení, všetci, ktorí pôsobia v oblasti vnútornej bezpečnosti, či už to členské štáty alebo úroveň EÚ, všetky relevantné inštitúcie a agentúry sa zúčastňujú našej práce. Agentúry majú možnosť e, takýmto spôsobom koordinovať všetky projekty, ktorými sa zaoberá výbor. Toľko teda na úvod. A pokiaľ ide o špecifické otázky, teda aké má skúsenosti kozy v oblasti e, obchodovania, e, pašovania a e, pirateli. My máme relatívne obmedzené kompetencie v tejto oblasti, ale je tu viacero projektov, kde je priame alebo nepriame prepojenie na pašovanie a falšovanie. No a ja by som vám teraz chcel dať taký prehľad všetkých týchto projektov, ktoré kozy monitoruje. Viete, že štokholmský program, ktorý podporila Európska rada v roku 2009, že v ňom sa požaduje vytvorenie stratégie vnútornej bezpečnosti Európskej únie a jednou z prioritných úloh COZY je vytvoriť, implementovať a monitorovať túto stratégiu vnútornej bezpečnosti. Táto stratégia je teraz v roku 2010, vznikla počas španielského predsedníctva, vtedy teraz schválila Európska rada a máme tam organizovaný zločin identifikovaný ako jednu z hlavných víziev pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie. A význam tejto oblasti neustále narastá. Zo tejto stratégii e, obchodovanie so zbraniami, s drogami sú samozrejme napojené na organizovaný zločin. Takže z tohto vyplýval aj prvý pracovný program COSI, ktorý vznikol počas belgického predsedníctva v roku 2010 a bolo to na obdobie predsedníctva tria. Viete, že ráda sa organizuje v takýchto triách, takže my tiež vždy máme pracovný program na 18 mesiacov. No a prvý pracovný program, teda aj tiež vychádzal z tejto koncepcie, pokiaľ ide o pašovanie a falšovanie, prvá oblasť, ktorej sa chcem venovať, e, je organizovaný zločin vo všeobecnosti a druhá oblasť, e, toto je obchodovanie s drogami. Máme dva pakty, heroína, kokain a druhý syntetické drogy. Dovolte mi, aby som začal tým organizovaným zločinom vo všeobecnosti a závažnou trestnou činnosťou. E, toto vychádza z iniciatívy Belgická, znova v dobe začiatku 2009-2010. Počas belgického predsedstva 2010 to bolo schválené. Išlo o projekt Harmony v spolupráci s Europolom, komisiou a ďalšími aktérmi. O čo išlo? Išlo o to, aby Európska únia v oblasti vnútornej bezpečnosti eh, mala nové nástroje. Eh, ešte raz spomínam rok 2010, to je východiskový rok a toto je ten základ eh, našej práce, práce kozy v oblasti organizovanej a závažnej trestnej činnosti. Je to taký viacročný prístup, viacročný cyklus s jasnou metodikou vytvárania, implementovania, vyhodnocovania priorít v oblasti vnútornej bezpečnosti pokiaľ ide organizovaný zločin a závažnú medzinárodnú trestnú činnosť. V úvode sme sa dohodli, že začneme nejakým obmedzeným cyklom dvojročným 2010-2013 vychádzajúc z vyhodnotenia situácie v roku 2011 e, zo strany Europolu. A po týchto dvoch rokoch to bola taká úvodná fáza. A potom mal následovať štvoročný cyklus 2017, vychádzajúc z vyhodnotenia z roku 2013. A neskôr sa ešte vrátim k týmto vyhodnoteniam. Takže tento cyklus, táto metodika nám umožňuje dohodnúť sa na spoločných prioritách na úrovni EÚ, tak aby sme sa dokázali lepšie zamerať na boj proti organizovanému zločinu. to hodnotenie hrozieb Európou 2011 umožnilo rade dohodnúť sa na 8 prioritách v boji proti organizovanému zločinu na obdobie 2011-2013. Prvá priorita sa týka zoslabenia kapacít skupín organizovaného zločinu, ktoré pôsobia alebo majú základňu v západnej Afrike, pokiaľ ide o obchodovanie s kokainom a heroínom do alebo v rámci EÚ. Druhá priorita sa týkala západného Balkánu, tak aby sme úlohu tohto regiónu ako tranzitného a skladovacieho regiónu obmedzili pretože často je to logistické centrum hlavne albánskych e, skupín organizovaného zločinu. Tretia priorita, e, ktorú si stanovila Rada pre všeobecné záležitosti, e, bolo znížiť kapacity organizovaného zločinu týchto sietí, pokiaľ ide o nelegálnu imigráciu do Európy, hlavne pokiaľ ide o juhovýchodnú, východnú a južnú Európu. Uh, Ehm, aj v súvislosti s krízovými oblastiami v Severnej Afrike a v Stredomori. Štvrtá priorita, ktorú si rada stanovila, sa týka zníženia produkcie a distribúcie syntetických drog na území EÚ, vrátane nových psychoaktívnych eh, látok. A tretia, pardon, piata priorita, tá sa týka prerušenia obchodovania v Európskej únii Um, pokiaľ ide o kanabis, pašované uh, tovary, uh, cigarety, drogy a tak ďalej. Šiesta priorita sa týka boja proti všetkým formám obchodovania s ľudskými bytostiami, um, boj proti organizovaným skupinám, uh, ktoré sa zaoberajú takouto aktivitou, hlavne vo východnej, juhovýchodnej a južnej Európe. Siedma priorita tá sa týka zniženia všeobecných kapacít mobilných e, putovných skupín organizovaného zločinu v Európskej únii. A posledná osma priorita tá sa týka posilnenia boja proti počítačovej a internetovej kriminalite. Takže toto je tých 8 priorít, ktoré stanovila Rada v roku 2011, pokiaľ ide o operatívnu, op, operačnú koordináciu zo strany výboru kozy v oblasti vnútornej bezpečnosti. Takže toto boli tie priority a čo sa dialo potom? Kozy najskôr identifikovalo relevantných aktérov pre všetky, aktiv- pre všetky tie priority, či už na úrovni EÚ alebo členských štátov, čiže e, v každej oblasti sme stanovili strategické ciele, ktoré pokrývajú celé obdobie 2011 až 2013. Podľa jednotlivých priorít samozrejme. Takže teraz tu máme na chvíľku budeme mať prerušenú schôdzu. Ospravedlňujem sa. Máme, mám problém s nohou, musím sa chvíľu prejsť. Prosím pani mate ako koordinátorku najväčšej politickej skupiny, aby ma na chvíľu zastúpila. Thank you very much. Áno, ďakujem pekne. Takže tie priority boli stanovené a COSI potom muselo zadefinovať strategické ciele a pre strategický cieľ sme mali ročný operatívny akčný plán, ktorý bolo potrebné implementovať. A tieto ročné plány, na nich sme spolupracovali Europol, Frontex, CEPOL, a ďalšie agentúry a zohrávali teda dôležitú úlohu v tejto oblasti. No, keď sa pozrieme na tieto ročné akčné plány, 5 z nich sa priamo alebo nepriamo týkalo obchodovania, pašovania, falšovania. Takže Operačný akčný plán pre Západnú Afriku je jedným z nich e, pod záštitou Veľkej Británie, hlavne obchodovanie s drogami, s kokainom, s pôvodom v Západnej Afrike. Potom e, druhý program Západný Balkán pod vedením Talianska, tam sa zamerali na organizovaný zločin e, v tomto regióne. Tretí operačný akčný plán, ktorý by som na tomto mieste rád uviedol, sa týka obchodovania s ľudskými bytostiami pod vedením znova Veľkej Británie. Štvrt štvrtý plán týkajúci sa syntetických drog pod vedením Polska a piatý, ten sa týka kontajnerov e, pod vedením e, Francúzska. Takže toto je tých 5 akčných plánov, ktoré sa týkajú e, pašovania a falšovania. A za každým sme si zvolili jednu členskú krajinu, ktorá mala na starosti konkrétny plán, ktorá ho riadila, riadila jeho implementáciu a vyhodnocovanie v spolupráci s COZI. Čiže relatívne nedávno KOZI realizoval prvé monitorovanie implementácie týchto operačných akčných plánov a výsledkom je to, že je to taký zmiešaný obraz situácie. Sú tu určité dobré postupy, osvedčená prax, ktorú sa nám podarilo identifikovať, ale stále sú tu ešte aj nejaké možnosti zlepšovania, hlavne pokiaľ ide o zapojenie členských štátov a povedomie o takýchto projektoch. aj z hľadiska financovania. Takže ako to vyzerá do budúcna? Eh, bol tu ja tento skrátený dvojročný cyklus, teraz plánujeme štvoročný cyklus z roku 2017 a nebudeme vychádzať e, z Europolového hodnotenia hrozieb. V dnešnej forme budeme mať novú formu správy, ktorá sa bude zaoberať e, závažnými hrozbami zo strany organizovaného zločinu. Ako si schválilo metodiku e, tejto novej správy v roku 2012. Pokiaľ ide o tie dva pakty o obchodovaní s drogami, to sme navrhli kozy. Prvý sa týka e, kokainu a heroínu 2010 španielské predsedníctvo, a druhý sa týka syntetických drog z roku 2012 počas polského predsedníctva. Takže poprvé Snažíme sa preťať cesty kokainu a heroínu, ktorými sa dostáva do EÚ. Snažíme sa tiež e, vystopovať e, e, príjmy z obchodovania s drogami. V prípade heroínu už máme aj správu, ktorá je k mm, dispozícii aj verejnosti. Ak chcete, môžete do nej nahliadnúť, uvidíte, aké návrhy kozy na implementovanie ďalších krokov pripravil následná fáza v rámci operačného akčného plánu, teda dvoch operačných plánov pre Západnú Afriku a Západný Balkán. Takže toto je heroín, ten prvý pakt. Druhý pakt, syntetické drogy operačný akčný plán e, samostatný pre syntetické drogy na implementáciu tohto paktu. E, čas sa mi míňa, takže sa blížim k záveru. No naozaj COZIV ide hlavne o implementáciu e, toho cyklu, politického cyklu Európskej únie. My sme Um, zodpovedný za stanovanie priorít na úrovni rady a za implementáciu týchto priorít uh, máme teda koordinačnú úlohu, koordinujeme aktivity členských štátov, agentúr EÚ v boji proti organizovanému zločinu a závažnej medzinárodnej uh, trestnej činnosti. Kozy sa zaoberá aj inými vecami, nielen teda tým politickým cyklom. Napríklad správa nedávno prijatá o západnej Afrike, vyhodnotenie implementácie záverov Rady 2011 o posilnení boja proti obchodovaniu s drogami v regióne. Táto správa znova je verejne dostupná, Dočítate sa tam, aké silné a slabé stránky e, vykazuje naša aktivita v západnej Afrike. Počas belgického predsedníctva sme tu mali takú iniciatívu Belgická a Interpolu na vyhodnotenie situácie v západnej Afrike. A Interpol potom začal zvážovať e, e, založenie informačného systému pre západnú Afriku policajného Eh, zo zdrojov eh, do veľkej miery EÚ. Potom práca Eurojustu eh, v oblasti prípadov obchodovania s drogami, pašovania drog. K tomu by sme mali mať výsledky onedlho. A ešte pokiaľ ide o kultúrne statky, mm, nelegálne obchodovanie, zaoberáme sa možnosťou užšej spolupráce medzi rôznymi aktérmi. Na úrovni Interpolu máme e, talianský program e, ochrana kultúrneho dedičstva a s cyperským predsedníctvom sa momentálne um, snažíme toto napojiť na projekty Európskej únie perské predsedníctvo sa bude zaoberať európskou stratégiou boja proti drogám a boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Tých 15 ste naozaj dokonale dodržali. A teraz e, začneme s kolom otázok. Takže vystúpia kolegovia a potom budete mať možnosť odpovedať, ako prvý dostáva slovo pani Akolíno. Prezident Andrej Nel... Ďakujem, vážená Pani predsedajúca, ja si to zoberiem postupne. OLAF zohráva dôležitú kontrolnú úlohu v oblasti uplatňovania európskych fondov, v boji proti falšovaniu, Veľmi nás zaujala informácia o spoločných informáciách, naj, najmä teda široko, pro, ktorý, operácia široko, ktorá sa zameriavala na falzifikované cigarety. To je obrovský trh, je tam asi 10 miliard obratu v Európe a 50 miliard vo svete pripadá na falšované cigarety. Veľmi je týmto postihnuté napríklad Írsko a to je veľmi relevantné aj pokiaľ ide o spotrebu cigariet. Niekde sa hovorí aj o dohľadateľnosti týchto cigariet, o tom, že je možné aj preventívne pôsobiť, aby sme tomu zabránili. E, dve doplňujúce otázky. Boli používané tzv. best practice e, a boli pozitívne hodnotené kontextu posilnenia boja proti organizovanému zločinu sa hovorí o vytvorení Európskej prokuratúry, kde sa hovorí o tom, že e, aj e, Europol by mohol zohrať svoju úlohu. Europol sa zameriaval takisto na boj proti falšovaným liekom a vlastne na tie produkty, ktoré majú dopad na zdravie a bezpečnosť občanov. E, chcel by som sa spýtať na e, otázky, ktoré súvisia s Europolom. Čo si teda vy myslíte o zabavovaní? Ja som sa tiež chcel spýtať na dohodu akta. To je dohoda, ktorá bola v parlamente zamietnutá. Ako sa na to pozeráte vy? a aké e, kroky by mali byť podniknuté vzhľadom na vašu aktivitu. A to je naozaj všetko, pani predsedníčka. No a ešte potom kozy v oblasti falzifikácie. To je cezhraničný zločin. Máte 8 oblastí, Západný Balkán. Na budúci týždeň delegácia nášho výboru Krím cestuje do Srbska. Vy ste hovorili o policajnej a súdnej spolupráci. Aká je úloha v tej oblasti tejto spolupráce v Srbsku? To je naozaj veľmi dôležitá oblasť. My tam ideme v tomto kontexte preto, aby sme pochopili, ako tieto operačné e, plány v spolupráci so srbskými e, úradmi možno e, vyriešiť. Ďakujem a teraz pán Newton Dan za... Ďakujem pekne. Veľmi zaujímavé prezentácie. Olaf a Europol. Ďakujem za opis tých operácií, čo ste objavili v kontajneroch. Mne to hovorí toľko, že keď tie operácie nerobíte v 99% roka, je celá záplava eh, takýchto zlých e, tovarov, ktoré prichádzajú. Nie je to vaša chyba, jednoducho nemáte zdroje na to, aby ste to odhalovali neustále. Čiže čo by ste mohli urobiť pre náš výbor je, že by ste požiadali predstaviteľov vašich organizácií, aby nám dali nejaký zoznam želaní, alebo aby sme mali predstavu, čo presne organizácie chcú od Európy. Aké sú potrebné zmeny, aby ste to mohli neustále potlačať. Jedna vec, ktorá nás zaskočila, spomínali ste, že je rozhodnutie súdneho dvora, ktoré um, zach, um, teda bráni, pred, bráni zhábaniam v tranzite, čo je teda šokujúce. Nemôžeme zhábať takéto tovary, ktoré tu nám na svete. To je dosť teda zlé. Potrebujeme naozaj taký nejaký zoznam ktorým dokážeme šokovať verejnosť na budúci rok, keď budeme zostávať nejaký náš program, nejakú správu. Takže ďakujem pekne za eh, tieto informácie. A kolega z rady, to bola veľmi užitočná, zaujímavá prezentácia. Ja som eh, sa z iPadu pozeral na stránku rady a takáto v zásade neexistuje. Našiel som potom nejaké tlačové komunike, ktoré hovorí, ako všetky tlačové komunike rady, absolútne nič. Um, hovoríte o nejakých verejných dokumentoch, ktoré sú k nahliadnutiu. Ako sa k ním dostaneme? Je tam nejaké tajné miesto na stránke rady, alebo nám to dáte na papieri, alebo... Je to to, to zaujímavé. A e, moja otázka, aj keď to teda mala takú dlhú predohru, kto vlastne v kozi predstavuje členské štáty? Je to niekto zo stáleho zastúpenia? Je to veľvyslanec alebo nejakého zástupca? Alebo teda nejaký úradník z veľvyslanectva, ktorý tam sedí? Eh, a koľko ľudí v sekretariáte rady pracujú pre kozy, na rozdiel teda od toho, že členské štáty tam majú nejakých svojich vyslancov alebo zástupcov. Ďakujem pekne, pán kolega Newton Dan. A teraz na dve minúty pani poslankyňa Matie. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám jednu otázku pre pána e- Eneho z OLAFu. Chcela by som vedieť, ako sme na tom a čo sa deje s tými zadbavenými e, tovarmi, keď sú zabavené, keď počujeme o množstve tón, tisíci, tisíce tón cigariet a tak ďalej, čo sa potom konkrétne deje s nimi, sa delia, alebo aké operácie tam prebiehajú, napríklad medzi členskými štátmi sa to rieši, alebo teda aký je aký je tam postup, ako sa to tam deje konkrétne, keď ste napríklad v nejakom prístave, zabavíte niečo, čo sa tam deje. A takisto, aby som ešte nadviazala na to, čo povedal kolega Newton Dunn, my nemáme presné číselné údaje o stratách e, z jednotlivých členských štátov, napríklad pokiaľ ide o HDP, e, o, o, o e, daň z pridanej hodnoty pardon, e, napríklad keď pašované cigarety predstavujú takú alebo takú stratu. Takže um, máte nejaké uh, zložky, uh, kde, vám, kde to máte kvantifikované, znamená to pre priemysel takú stratu, pre obchod takú stratu, pre automobilový priemysel napríklad, lebo veľmi ve- dobre vieme, že uh, že napríklad e, takisto mm, jednotlivé náhradné súčiastky do e, automobilov môžu byť e, falzifikáty, pesticídy, to je až neuveriteľné. Poprvýkrát ja o tom počujem na takom, že sa to deje v takom veľkom množstve, to je niečo naozaj neuveriteľné. A zoberme si teraz profesionálnych poľnohospodárov, ktorí nepôjdu do supermarketov a nebudú čítať zloženie a ako vlastne sa to deje? Lebo mm, ak, asi to bude pomerne jednoduché takéto falšované e, výrobky do tých profesionálnych okruhov dostať. Lebo napríklad, keď si zoberieme takýchto e, poľnohospodárov, ktorí sa zásobujú, oni často zrejme teda obchádzajú tie oficiálne okruhy nákupu a to je naozaj proti e, prírode a ja neviem pochopiť, ako je to možné vôbec medzi dvoma orgánmi a že dochádza k nárastu týchto e, chemických pesticídov, k významnému nárastu. No a potom tu máme. Takisto by som vám chcela položiť otázku. Kozi je tu a Europol má tiež výsledky, ktoré sú naozaj veľmi uspokojujúce. A ja by som teda chcela vedieť presne, či máte nejaké a či cítite zvýšenie dôvery zo strany členských štátov a ich e, zvýšenú chuť participovať na týchto aktivitách, pretože vieme, že niekedy sú členské štáty dosť také odmerané a zdráhajú sa s vami spolupracovať. Mm, takže je to dobré, že je to aj kozy. Možno, že e, by ste nám mohli teda mm, povedať, ako táto vzájomná dôvera narasta. A posledná otázka, ktorá sa týka Arabských Emirátov. Ja mám pocit, že, e, že naozaj tam e, prekvitá organizovaný zločin. Ako je to možné, že sa tam e, čoraz viac takýchto falzifikátov vyrába a prečo? Ďakujem. A pán Skilakakis. Thank you and first... Ďakujem. A Ďakujem za prezentácie. A mám tri konkrétne otázky týkajúce sa falšovania a pašovania. No, možno tri a pol otázky. Prvá je, že aké sú straty e, príjmov na e- úrovni Európy a na úrovni členských štátov, teda EÚ versus členské štáty aké sú straty príjmov e, v dôsledku týchto aktivít? Máte nejakú predstavu? O aký rozsah ide? A aké zdroje využívame, aby sme bojovali proti týmto dvom problémom? Máme e, nejaké zdroje, máme dostatočný Eh, objem zdrojov podľa vás, pokiaľ ide o stratené príjmy na úrovni EÚ? To je prvá otázka. A druhá je otázka subsidiarity. Vidíte potrebu zvýšiť zdroje na úrovni EÚ, aby sme boli efektívnejší, keď budeme to riešiť na európskej úrovni, tento fenomén, nie na úrovni členských štátov. No a e, moja druhá otázka sa týka korupcie. E, dáma, ktorá tu bola z UNDC pred vami, hovorila, že sú určité trasy korupcie, ktoré prebiehajú paralelne s trasami pašovania drog. A ja predpokladám, že také isté trasy, ktoré sa používajú na pašovanie drog, e, respektíve trasy korupcie sa využívajú na falšovanie a ďalšie aktivity, pretože ak ten úradník raz akceptuje korumpovanie na jednu vec, tak to bude akceptovať aj v inom prípade. Moja otázka teda je, že či vaše organizácie identifikovali takéto trasy korupcie, pretože jedna zo stratégií je bojovať a snažiť sa e, zachytiť páchateľov. A iná stratégia je zachytiť tých, alebo odchytiť tých, ktorí vlastne tým páchateľom umožňujú páchať trestnú činnosť. No a moja otázka teda je, či ste na tom pracovali, konkrétne pokiaľ ide o to, že mm, tu máme aj susedné krajiny, kde, mm, s ktorými máme veľmi dobré vzťahy, vynakladáme na to peniaze a je tam veľká korupcia. Takže ja by som predpokladal, že ak sa uh, budú takto uh, pašovať uh, cez naše e, hranice, drogy a tak ďalej, tak určite mnoho odhalíme, ale odhalíme aj niečo zvonku. Čiže ako vidíte tieto trasy korupcie, nakoľko sa riešia, nakoľko sa berie do úvahy, že každý, každá reťaz je iba taká silná ako najslabšie ohnívko. A posledná otázka, Eh, veľa peňazí je z tabakových koncernov, mm, do, ktoré prichádzajú do európskeho rozpočtu na boj proti falšovaniu cigariét. Myslím, že je to okolo 100 miliónov dolárov, ktoré idú týmto smerom. A moja otázka je, že čo sa robí s týmito peniazmi? Kto ich vynakladá? Akým účelom? Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo má pán poslanec Weiler. A pani poslankyňa Weiler. Hm. Ďakujem, pani predsedajúca. Mám len pár krátkých otázok, ktoré doplnia to, čo už eh, hovorili kolegovia. Moja otázka prvá je možno taká provokatívna. Hovoríte, že spolupráca je to najdôležitejšie na európskej úrovni a že to celkom dobre funguje. Ja som na základe týchto troch uh, prednášok skôr dospela k názoru, že sa tu skôr veci prekrývajú, že možno nejaké zdroje sa e, míňajú na to, že sa tu niečo koordinuje. Máme už pri, pri mnoho organizácií? Nie pri málo, ale pri veľa? Mohli by ste k tomu niečo povedať, keďže táto spolupráca je naozaj veľmi dôležitá. No a pán kolega z rady hovoril, že niektoré členské štáty, ktoré majú veľké zdroje, sú príslušné na, za určité oblasti e, kriminality, takže možno by ste sa k tomu mohli ešte vyjadriť. Zaujímalo by ma, čo robí napríklad Nemecko, a ktorá krajina sa teda nejak mimoriadne organizuje napríklad pri obchodovaní s ľuďmi, možno to viete. E, druhá časť mojej otázky sa týka aj na to, čo spomínal eh, Joe Dan. Čo ešte potrebujeme? Tie smernice, ktoré máme, sú pre vás postačujúce? Máme smernicu o praní špinavých peniazí, máme zákon na boj proti falšovaným liekom, výbor pre ochranu spotrebiteľa na tom pracoval. My sme vtedy kritizovali, že predaje online nie sú do toho zahrnuté, iba tie iné, takže toto by nám pomohlo, keby ste mohli povedať, kde vidíte nejaké nedostatky v oblasti práva, no alebo či treba napríklad e, to doladiť na základe toho, e, rozsudku súdneho dvora, ak naozaj nie je možné zhábať tovary v tranzite, tak ako zákonodarca by sme sa na to asi mali ešte raz pozrieť. No a čo sa týka legislatívy, tak e, nie sú to vždy len smernice, ktoré pomáhajú. Považovali by ste za zmysluplné, keby sme v tej dohode FTA mali nejaké opatrenia pre tie krajiny, ktoré chcú ku nám importovať, samozrejme v prvom rade Čína, ale aj ďalšie, že by sa teda do toho nejako zapojili, do tých e, dohôd o voľnom obchode. Tie sú mm, užitočnými nástrojmi v iných oblastiach, no ale mohli by sme to napríklad využiť na boj proti trestnej činnosti. A posledná vec, hovorili ste, že sú tu veľké zisky pri týchto produktoch v prípade falšovaných liekov je mi to absolútne jasné, aj pri luxusných tovaroch, ale sú mnohé také feringo, eh, halierové položky a tam asi len tá kvantita zohráva potom úlohu, pretože to nie sú drahé veci, čiže možno by ste sa k tomu ešte mohli vrátiť, že kde sú vlastne také obrovské ziskové marže. Viem za Nemecko, že čo sa robí s tými zhávanými tovarmi. Neviem, či všetky krajiny tak postupujú. V Nemecku viem od clá, že sa teda ničia, normálne sa ničia tie cigarety a ďalšie, aby to v žiadnom prípade sa nevrátilo do hospodárskeho toku, ale neviem, či to robia všetky krajiny rovnako. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Weiler a teraz pán poslanec Sundergaard. Ďakujem pekne, pani predsedníčka a ďakujem aj prednášajúcim niečo som niecelkom pochopil, musím sa ešte raz opýtať na to. Čiže ja mám ten dojem, že keď sa to hovorí o falšovaných tovaroch a produktoch, tak to sú vlastne tovary, ktoré prichádzajú z mimo EÚ do EÚ, ale prosím vás, povedzte mi, že v akom objeme prichádzajú, alebo akú, a akú, aký pomer predstavujú tie tovary, ktoré sú vyrábané v rámci EÚ a koľko z nich unikne e, napríklad mimo EÚ do USA, práve lieky by do toho spadali. Čo sa týka pesticídov, je jasné, že to je veľký problém s tými imitátmi, ale problémy pretrvávajú aj preto, že E, krajiny EÚ majú rôznu právnu úpravu. A je to problém, mm, že v niektorých krajinách pesticídy niektoré mm, legalizované nie sú a v Polsku sú povolené pesticídy, ktoré napríklad vo Švedsku, v Dánsku povolené nie sú. Takže koľko má dočinia táto organizovaná trestná činnosť s pašovaním takýchto legálnych pesticídov. Ďakujem pekne, pán kolega Söndegard. A predtým, než dám opäť slovo našim hosťom, chcela by som sa sama vyjadriť, aj keď otázky boli veľmi jasné, ktoré tu zazneli. Chcela by som poukázať na jeden aspekt, ktorý tu spomínal pán Skilakakis. Hovoril o korupcii ak je teda všetko možné, tak ako povedala pani May, my, me, eh, tak je tu celý takýto kolobeh, ktorý sa celkom mm, konsolidoval a ide o veľké sumy a dopad na zdravie občanov. A ak toto všetko je možné, tak to práve kvôli tým sieťam, ktoré tu existujú. Korupcia má veľmi široký priestor, zdá sa. A to sa teda týka aj inštitúcií, ktoré patria k tejto sieti, ktoré vlastne vôbec umožňujú, že sú dosiahnutelné tieto trhy. čo sa týka spolupráce, to je možno taká ne, nepohodlná otázka, ale ja to musím trošku lepšie pochopiť. E, zmluvné strany, členské štáty, čo investujete, alebo čo vlastne investujú, hovorila som s riaditeľom Europolu a stále poukazoval na to, že členské štáty musia mať dôveru v tieto agentúry, v tieto orgány, že pracujú efektívne. No a išlo o pesticídy, lieky, obrovské množstva, ktoré teda snáď budú hneď po zhábaní zničené, aby sa nedostali do toho nelegálneho kolebehu. No a teda kladiem si otázku, Vieme, že veľa týchto tovarov prichádza z Číny. Myslíte si, že EÚ tu naozaj využíva celú svoju váhu pri zostavovaní nejakých dohôd? Pýtam sa nielen z pohľadu ochrany zdravia európskych občanov, ale pokiaľ ide aj o zachovanie práv pracujúcich v Číne, ktorí sú vykoristovaní, ako vieme. Kolegovia už tiež k tomu položili nejaké otázky. Reaguje parlament alebo EÚ uspokojivo z pohľadu legislatívy alebo operatívy? naozaj sa robí všetko preto, aby mm, sa umožnila konkrétna spolupráca? Takže opäť dávam slovo vám, Najprv pán N, nech sa páči. Oui, merci. Áno, ďakujem. Jednou z hlavných úloh e, OLAFu je chrániť finančné záujmy, ako som povedala, ale zároveň máme túto všeobecnejšiu aktivitu boja proti falšovaným produktom a boj proti cig- falšovaným cigaretám je práve e, jedným z týchto záujmov, pretože tým chránime aj E, finančné prostriedky EÚ. Ďalej lieky, to sa týka ekonomiky, verejného zdravia podnikov, takže treba sa na tieto záležitosti pozrieť z rozličných e, e, hľadisk. Keď, pokiaľ ide o otázku pána Newtona Dana, treba nájsť istú rovnováhu medzi uľahčením obchodu, pretože my sa obchod snažíme uľahčiť a prostredníctvom riadenia rizík, a zároveň disponovať všetkými nástrojmi na boj proti tomuto pašovaniu. E, jedným z riešení, ktoré zvažuje komisia, je dať prístup niektorým e, priamým pohybom, ktoré sa týkajú exportu a importu. Teraz tu máme len prístup, pokiaľ ide o tranzit, ale nie export-import. To by bol veľmi značný pokrok. Hovorili ste o e, výnose súdneho dvora E, ohľadne tranzitu, tak tam nie sú žiadne problémy. Samozrejme, že komisia pracuje na definitívnejšom rieč, riešení, ale zatiaľ OLAF navrhol veľmi pragmatické riešenie. Využíva teda vzájomnú pomoc na to, aby sme tematicky sa informovali o, o aby sme informovali príslušné tretie krajiny o riziku e, pašovania najmä v oblasti liekov napríklad Egypt a Egypt nám pošle informácie o pašovaných cigaretách, čiže je tu taká reciprocita e, užitočná pre obe strany. Ďalej tu máme otázku hľadne zlepšenia v oblasti colníctva. V súčasnosti námorné agentúry majú možnosť poskytovať informácie priamo. Už nie je potrebné, aby to bol importér alebo exportér, ktorý tieto deklarácie má predkladať. A veľkým problémom sú práve mená e, predávajúcich a kupujúcich. To je veľký problém pri riadení rizik e, v tejto oblasti. Pokiaľ ide o tom, čo sa deje s, so zabaveným tovarom, E, dostane sa do tzv. bezprávnej zóny, kde je pod colnou kontrolou a náklady znáša nositeľ značky. Až kým nedôjde k súdnemu rozhodnutiu, vtedy potom oznámime konfiškáciu a zničenie týchto tovarov. To sa zničí a vlastne ten importér e, tie výdavky spojené s, s colnej poplatky zaplatí. Čiže e, je tu povinnosť vždy takýto zabavený tovar zničiť. A pokiaľ ide o problematiku zdrojov, čoraz Častejšie máme redukované zdroje, takže je potrebné ich čo najviac využívať, inovovať a nemyslím tým len na inováciu v oblasti údajov, kde je naozaj potrebné čo najrychlejšie zdieľať informácie. E, e, nie sú žiadne e, pochybnosti o kompetencie OLAFu a Europolu, pokiaľ ide o falšovaný, falošný tovar. OLAF má administratívne právomoci, Europol má kompetencie, ktoré nepokrývajú tú administratívnu zložku. My môžeme získať e, administratívne dôkazy, ktoré sú potom e, vlastne použité a Europol ten má skôr tú trestnú kompetenciu. teda e, Europol je skôr teda orientovaný k tomu e, organizovanému zločinu a my zabezpečujeme spoluprácu medzi administratívnou a operatívnou zložkou, pretože to je veľmi dôležité, lebo takto potom môžeme e, aj vyhodnotiť e, dosah a rozsah týchto, e, týchto falošných e, výrobkov. Potom tu máme Európskeho, Európske observatórium, E, pre e, situáciu v oblasti pašovania falzifikovaných výrobkov sídli v Alicante, riadi ju DG Taxit a my v rámci príslušných nariadení 1143-2003 e, máme štatistiky v budúcom nariadení, ktoré sa teraz vlastne, o ktorom sa teraz rokuje v rade a parlament e, sa už k nemu vyjadril prostredníctvom pani Trotman. My chceme zabraniť tomu, aby sa tam dva alebo trikrát vkladali tie isté informácie. My sme našli mechanizmus, ktorý nám umožní vytvoriť nástroj, ktorý umožní spoluprácu a e, jedn, jediné vlastne získavanie a zadržiavanie informácií a ten teda budeme používať bez nominatívnych údajov a my dúfame, že vlastne Europol takisto nám bude poskytovať tieto údaje, aby sme mohli zmodifikovať ešte toto odporúčanie, pokiaľ ide na nariadenie 515 9 e, z roku 1997. Ešte tu je problém EFTA a dohody s tým súvisiace obchodné dohody. Samozrejme, že v rámci ASEANu vyvíjame isté činnosti spolu s príslušnými e, colnými úradmi azijských krajín. Mali sme operácie Diabolo 1, Diabolo 2. Europol tam je. Nám sa pripojilo k nám 19 azijských krajín aby sme získali mandát na pokračovanie v týchto aktivitách. Takže generálni riaditeľia 50 krajín EÚ, ako aj tých tretích, v tomto prípade azijských krajín, sú rozhodnutí viesť spoločné aktivity a my dúfame, že e, to povedie k výsledku. Bohužiaľ problémom je, že čínske e, colnice nemajú administratívne právomoci, čo komplikuje celú situáciu, ale chceme vytvoriť spoločný výbor, kde by sme sa teda s príslušnými čínskymi kompetentnými orgánmi, ktoré sú pendantmi našich colných úradov, aby sme mohli viesť spoločné vyšetrovanie. Ďakujem, myslím, že tým som zodpovedal na všetky otázky, ktoré mi boli položené. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Vastenkistovi. Ďakujem. Pokúsim sa odpovedať na otázky, ktoré mi boli položené. Prvá sa týka E, falšovania colných vyhlásení, e, ktoré vlastne vydáva organizovaný zločin v rámci e, aktivít Europolu sa podarilo vystopovať peniaze. Myslím si, že vy môžete za to dostať 6-mesačné väzenie, ale ak zadržíte alebo tieto tieto osoby. Ja si myslím, že to je ten najúčinnejší spôsob, ako konať. Pokiaľ ide o operáciu Tribulus, v, ktorá prebiehala v, vo Veľkej Británii a Španielsku, potom sme tu mali CAP, to je Európsky úrad, ktorý patrí k Europolu a zaoberá sa zabavovaním a zadržiavaním a chceme, sa vy, chceme zabrániť e, finančným transferom, ktoré E, pochádzajú napríklad z oblasti e, falšovaných liekov, aby tieto peniaze boli využité. A myslím sa ešte, ešte by som sa rád vrátil k otázke pána Newtona Dana. Myslím si, že jedným z našich najdôležitejších želaní je, aby sme mali lepšiu uvedomelosť v oblasti E, týchto problémov, pretože veľa ľudí v oblasti polície alebo súdnictva a ako aj verejnosť často nechápu skutočne, o čo tu ide a často ľudia nechápu, že za týmito falzifikovanými výrobkami je nejaká organizácia ukrytá, to je vysokoprofesionálna organizácia, ktorá E, nemá žiadne škrupule umiestňovať na trh nebezpečné e, výrobky pre zdravie, pre bezpečnosť a tak ďalej, pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi. Vo všeobecnosti je dobrá, pokiaľ ide Europol. Máme tu ešte taký, te, takú oblasť, ktorú treba ešte prekracovať. Máme veľa čo urobiť a musíme často pracovať na základe osobných kontaktov, často s ľuďmi, ktorí s nami spolupracujú na spoločných operáciách. A myslím si, že to je jeden z tých dobrých spôsobov. Ďalej, pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týkala štatistík a číselných údajov, to je veľmi slabý bod. Pokiaľ ide o pirátstvo a falzifikovanie výrobkov, tak e, ja viem, že OECD vykonalo štúdiu v tejto oblasti. Netýkala sa Európskej únie, e, týkala sa strát a tam ide o 200 až 250 miliardové straty v dôsledku e, falzifikovaných výrobkov. A to predstavuje 3 až 7 obratu v oblasti medzinárodného obchodu. E, bohužiaľ, nedisponujeme však údajmi, ktoré sa týkajú iba Európskej únie. Myslím si, že by sme potrebovali viac zdrojov na to, aby sme mohli špecificky riešiť tieto oblasti číselné vyjadrenia pirátstva a falšovania, výrobkov. Myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože keď sa pozrieme na množstvo ľudí, ktorí sa zaoberajú týmito problémami a počet ľudí, ktorí sa zaoberá obchodovaním s drogami, tak nechcem tým povedať, že obchodovanie s drogami nemá byť riešené prioritme, ale chcem len povedať, že je to naozaj presun týchto kriminálnych skupín z oblasti drog na falšované výrobky, pretože e, tam je tiež veľmi dobrá príležitosť, ako zarobiť. Napríklad máme tu priemysel cigariet a tie informácie, ktoré tu odzneli, ja nemám presné údaje, ale my vychádzame z rozpočtov. Pokiaľ ide o otázku E, vlastne tej dvojitej činnosti medzi agentúrami. My pracujeme na rovnakých javoch a teda často tu dochádza aj k zdvojeniu, ale sú to aj také skrížené aktivity a vzťahy. Napríklad Europol a Interpol viedli spoločnú akciu proti falzifikátom v oblasti potravinového e, priemyslu a nápoj, týkal sa to aj nápojov. Europol sa zaoberal najmä svojim vlastným teda biznisom v EU a Interpol zatiaľ využíva sériu informácií, ktoré dostáva z nečlenských krajín EÚ. Takže je tu takáto kríž, skrížená aktivita. A máme dobrú spoluprácu aj napríklad s Olafom a Thierry to nezmienil. Mm, pracujeme, pra, pracuje sa tam na administratívnych postupoch v Olafe a my skôr vyhľadávame tieto organizácie. OLAF a colné úrady sa zaoberajú najmä tokmi tovarov a my sa zaoberáme ľuďmi, ktorí to robia. Takže spôsob, ako my konáme, možno nie je veľmi užitočný pre boj proti e, falzifikátom, pretože zabaviť nejaké množstvo e, falzifikátov je jedna vec, ale dochytiť aj ľudí, e, ktorí e, sú v reťazci obchodovania, tak to je zase iná vec. No a na záver hovorili sme o vzťahu a dopade čínskej výroby. Ja som v mojej prezentácii zabudol uviesť, že my konštatujeme novú tendenciu a síce, že finálna výroba čoraz častejšie prebieha u nás. Kontajnery prichádzajú do Európskej únie, napríklad s tričkami, ktoré sú úplne bežné, a potom tie etikety na ne umiestňujú v rámci EÚ. E, e posledne došlo v Holandsku k zabaveniu takýchto falzifikátov. V Hágu 2 kilometre od Europolu boli zabavené textílie. Bolo, boli tam desiatky kontajnerov, ktoré zmizli vlastne na ceste z prístavu e, v Antwerpách. Tieto trička neboli opatrené značkami a no, oni sa potom vlastne tými značkami označili a išli na malé trhy. Ďakujem. A Teraz ako posledný dostane slovo pán Genson, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o otázky pána Jakolínyho projekt, ktorý sa týka západného Balkánu a ktorý teda vedie Taliansko. To je veľmi dôležitý projekt boja proti kriminálu, organizovanému zločinu z tejto oblasti. My sme v Európole zorganizovali viacero organizácií, aby sme skoordinovali členské štáty, ktoré dobrovoľne chcú na tomto e, projekte spolupracovať. Táto akcia v regióne E, sa zakladá na bilaterálnych aktivitách v jednotlivých členských štátov. Teda samotné členské štáty musia viesť svoje aktivity a potom vlastne možno predpokladať aj aktivitu alebo akcie tých styčných dôchodníkov. V tomto štádiu nemáme ešte štrukturovaný dialog medzi e, kozianami, takže ešte tento dialog neexistuje a v ňom by sa mohlo vlastne e, zadefinovať, ako spolupracovať v tejto oblasti so Srbskom, takže my pracujeme najmä na bilaterálnej úrovni. K otázke pána Newtona Dana prístup k dokumentom. Dokumenty kozy nie sú vyslovene skryté, ale niekedy môže byť zložité ich tej spleti dokumentov rady nájsť, pretože nemáme samostatnú stránku pre kozy. Takže všetky výsledky konaní sú k dispozícii verejne keď e, dáte tam referenciu kozy, tak e, to sú tam referenčné čísla e, a takto môžete tie dokumenty nájsť. Nie všetky tie dokumenty sú verejné, ale tie správy, ktoré v dispozícii má rada, sú k dispozícii verejne, ale musíte sa vyznať v tých referenčných, referenčných číslach. Obávam sa, že v nemôžeme urobiť nič špecifické pre kozy. Toto je jedna z pracovných skupín rady, ako mnohé ďalšie, čiže rovnaké pravidla transparentnosti platia pre všetkých, pre všetky dokumenty rady. Pokiaľ ide o um, zastúpenie členských štátov v kozi, tam je viacero možností rozhodnutie rady nehovorí o tom, akých delegátov musia členské štáty vyslať. Väčšina z nich je z hlavných miest, niektorí sú to šéfovia polície, napríklad Belgicko alebo Španielsko. E, tam e, je to najvyšší policajný úradník Niektorí e, zasielajú e, zástupcov z ministra vnútra, ministra spravodlivosti, to napríklad Nemecko alebo Švédsko, a niektorí tam majú kolegov zo, zastalo, zo stáleho zastupenia, napríklad Slovinsko to takto má, ale väčšina tých delegátov je z hlavných miest, sú to buď zastupcovia ministerstva alebo, ministerstv, alebo policie sekretariát, ten náš tým, tým kozy je relatívne malý, traja administrátori, dvaja vyslaní národní experti a dvaja asistenti. K otázke pani Matiu v súvislosti s dôverou, či tá dôvera medzi členskými štátmi existuje, či môžu spolupracovať. No už pokiaľ ide o policajnú spoluprácu, nejde o problém dôvery, skôr ide o problém zdrojov policajné zložky, služby, polície, ktoré e, sa zaberajú vnútornou bezpečnosťou, tak e, títo majú vlastné problémy národné, regionálne a lokálne a tieto vlastne riešia z tých zdrojov a zostáva málo zdrojov, ktoré môžu potom venovať európskym projektom. Toto je podľa mňa ten najväčší problém. Nájsť ďalšie zdroje, aby sa mohli integrovať do, politicky, do európskych projektov. Takže otázka financovania Mnohé štáty by chceli, aby európske projekty vychádzajúce z toho policy cycle, aby boli financované zo strany únie, ale momentálne to tak nie je. Nie je to možné. Aj v prípade tých spoločných prešetrovacích tímov, Joint Investigation Teams, tam bol rozpočet venovaný na tieto týmy v rozpočtoch členských štátov a toto už nebude, čiže mnohé členské štáty s tým budú mať problém. Nebudeme môcť spoločne financovať takéto typy vyšetrovaní. Takže nejde o problém dôvery, skôr ide o problém um, zdrojov a spoločného financovania týchto projektov. A potom otázka tej duplicity. Rovnako ako kolegovia, mám pocit, že na európskej úrovni tej duplicity nie je veľa. E, tie rôzne agentúry majú iné oblasti. Áno, tá um, téma môže byť rovnaká. E, ale tie e, konkrétne prostriedky sú odlišné. OLAF, Europol, Frontex majú určité nástroje e, v tej istej oblasti, ale nie je tu duplicita. Ale duplicita alebo riziko duplicity existuje e, keď sa dostávame nad úroveň európsku. Napríklad Europol a Interpol možno robia rovnaké veci. Čiže keď Interpol napríklad už má nejaký projekt, ktorý prebieha a ktorý vyhovuje našim potrebám, tak nechceme robiť to isté na úrovni EÚ, chceme využiť to, čo už existuje na úrovni Interpolu. Takže preto je dôležité mať mechanizmy typu kozy, aby tu bola takáto koordinácia, aby tu nedochádzalo k duplicite a aby nevznikali ani žiadne medzery v spolupráci. Pokiaľ ide o zapojenie členských štátov, pokiaľ ide o tie operačné akčné plány, je to dobrovoľné. Členské štáty nemajú povinnosť všetky sa zúčastniť takýchto projektov, robia to dobrovoľne. Nemecko napríklad sa zapája veľmi do projektu týkajúceho sa západného Balkánu, obchodovanie s ľudskými bytostiami a s heroínom. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme pekne. Máme ešte zo pár minút, ak má niekto ďalšie otázky. Respektíve máme tu viacero kolegov a prvým z nich je pán Newton Dan. Áno, áno, ja len chcem reagovať na to, čo povedal zastupca Europolu. Povedal, že problémom je to povedomie, osveta, zbudzovanie povedomia. Toto je presne kľúčové. Lebo ak tu nebude takéto verejné povedomie, tak verejnosť nebude pomáhať. Ak povedomie bude, tak bude pomáhať, bude nás tlačiť do nejakých krokov. Politici reagujú na verejnosť, často neprevezmú tú takto len tak. Čiže ako to povedomie vytvoriť? Ja som hovoril s prvým riaditeľom Europolu, on eh, skončil už v tejto funkcii, vrátil sa do Berlína, ale ja som sa s ním presne o tomto bavil. No a on hovoril, že mm, snáď len nejaký 11. september v Európe by mohol takéto povedomie vzbudiť. Takýto veľký útok organizovaného zločinu, aby si všetci v Európe uvedomili, čo sa stalo, prečo sa to stalo a čo budeme robiť. Ja to samozrejme nechcem. My tomu musíme zabrániť. Toto nie je riešenie. Takže ja navrhujem iné riešenie. A to, aby tento výbor, správa pána Jakolína a rozpráva v plene niekedy budúci rok, toto podľa mňa bude ten veľký moment na získanie verejnej mm, pozornosti Takže čokoľvek nám poskytnete medzi časom, aby sme z tohto naozaj urobili niečo veľmi zaujímavé pre verejnosť. Ja myslím, že to je naozaj príležitosť, aby sme niečo dosiahli v oblasti uh, šírenia povedomia. A čo by ste povedali, keby na stránke Europolu bol zoznam desiatich najhľadanejších európskych uh, zločincov, tak ako to robí FBI alebo Interpol. Uh, máme veľa zločincov v Európe, hľadáme ich, tak prečo 10 z tých najhorších nedáme na stránku? A to by médiá veľmi zaujímalo, veľký záujem mali o vašu stránku. Ehm, dostihli sme niekoho dnes? Dosajeme nejaké, nejaké úspechy? To by bol nebol bol dobrý nápad. Ako zvyšovať povedomie? Ďakujem pekne. A teraz pani Weiler. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám ešte tiež jednu takú doplnkovú otázku, keďže čas ešte máme. Máme veľmi dobrého spojenca v médiách. Ja si spomínam, pred dvomi týždňami sme mali veľmi veľký článok o Olafe a správy v médiách rôznych pokiaľ ide o podvody v oblasti štruktúrálnych fondov. Takže tie médiá na to upozorňujú, falšované lieky, u nás naozaj jedna z top tém, keď sa niečo odhalí, keď niekoho polapia, tak e, naozaj v médiách máme veľkého, veľkého spojenca. No a pokiaľ ide o to vybavenie, pokiaľ ide o tie zdroje, tomu by som sa ešte vrátila mm, obyvateľia nás podporujú, všetky dôležité zájmové skupiny v tom, aby orgány trestné, činné v trestnom konaní, aby agentúry boli náležite vybavené. Takže mm, ja som ešte nepočula ani slovko kritiky zo strany verejnosti. E, Európu kritizujú z mnohých hľadisk, ale v tomto prípade myslím, že máme podporu verejnosti. Čiže moja otázka, ako je to s colnými orgánmi? V mojom výbore ja pôsobím v IMKU a ehm, my tam pripravujeme reformu colného kódexu, takže pracujeme na tom a priemysel je veľmi vehementne proti, hlavne Briti, Francúzi a Nemci, teda tie veľké obchodné národy Takže moja otázka, myslíte si, že naša celná legislatíva vykazuje nejaké nedostatky? Máte pocit, že by sme mohli robiť niečo, by pomohlo vám vo vašej práci? Alebo si myslíte rovnako ako priemysel, že je to príliš prísne, že to zbytočne obmedzuje obchod, blokuje, ťažuje medzinárodný obchod? A ešte posledná tiež sa týka colnej oblasti. Ja si spomínam, že Európska únia peniaze, pokiaľ ide o sankcie, pokuty, že takéto peniaze idú do európskeho rozpočtu. Ja neviem, ako to vyzerá u vás. Aj tam sú sa nejaké pokuty, nejaké sankcie. Ide to do národných rozpočtov, ide to do vášho pracovného rozpočtu alebo do rozpočtu komisie, ako to je. Ďakujeme pekne. A teraz dávam slovo panelistom, aby reagovali na tieto posledné otázky. <coughs> Áno, pani Weiler, odpoviem, pokiaľ ide o tú celnú oblasť. Vy ste hovorili, že ste vo výbore IMCO a že tam pracujete na reforme spoločného colného kódexu. Jeden z problémov spočíva v tom, že my sme za liberalizáciu obchodu, tak, aby vnútorný trh mohol správne fungovať. Čiže my sme za to, aby sa obchod ďalej zjednodušoval, rozvíjal, ale toto musí samozrejme ísť ruka v ruke s bojom proti podvodom. Je to minimálne percento, e, samozrejme v porovnaní s celkovým objemom obchodu. Takže potrebujeme náležité nástroje. Tie nástroje niekedy sú veľmi kvalitné správneho hľadiska, ale problém je tá implementácia. Napríklad deklarovanie v prípade tranzitu, exportu a importu a vidíme, že niektoré veci chýbajú, sa neuvádzajú. To by mali byť povinné údaje. Bez takýchto informácií my pracovať nemôžeme. To isté platí, a to už som hovoril, že eh, prepravcovia, lodní prepravcovia tiež robia deklarácie eh, smer EÚ, eh, e smer iné kontinenty a tak ďalej. Oni majú takúto povinnosť, ale často tam ani nevidíme, kto je kupca, kto je predajca. Takže toto je ten problém. Prístup k databázam európskym databázám, ktoré by komisii umožnili prístup k informáciám. Pre tranzit to máme, a umožňuje nám to taký e, širší obraz, než majú členské štáty. Oni vidia len určitú časť toho pohybu. Pokiaľ ide o OLAF, keď e, tieto tranzitné informácie e, spracúvame, môžeme odhaliť nejaké nezrovnalosti. Ehm, takže takýmto spôsobom postupovať, aby sme mali takéto informácie, aby sa takáto prax rozvíjala, to by nám veľmi pomohlo, samozrejme. Ďakujem. Áno, a ja sa chcem poďakovať pánovi Newtonovi Danovi za podporu, pokiaľ ide o to šírenie osvety. Europol samozrejme bude len rád, tí bude môcť nejakým spôsobom pomôcť, nejaké praktické ilustrácie napríklad, ktoré by potom mohli byť súčasťou takýchto informačných kampaní. Ďakujem aj za ten váš návrh, pokiaľ ide o zmenu našich, e, našej internetovej stránky. Poviem o tom pánovi Wainwrightovi. My sme tú stránku e, využívali na tlačové komunike, boli tam všetké fotografie, keď sme odhalili nejaký prípad. Uh, aby sme naozaj poukázali na prácu odvedenú Europolom, na koordináciu s členskými štátmi. Členské štáty e, často robia také malé propagačné filmy, ktoré sa e, potom zreňujú na YouTube. To sú teda príklady toho, čo robíme ehm, Takže napríklad informácie, ktoré môžeme zverejňovať pred e, letom, e, informácie pre turistov, aké výrobky e, nelegálne falšovanie cirkulujú, ako môžu ohroziť ich zdravie a bezpečnosť, pokiaľ ide o konfiškácie tovarov, informácie niektoré členské štáty, ako napríklad Veľká Británia. Veď ste sa pýtali, že ako je to s tými príjmami z týchto konfiškácií. Um, Veľkej Británii časť uh, z toho ide na fungovanie policie, spoštu policie, neviem, či je tak vo všetkých členských štátoch, ale uh, všetko to vlastne závisí od ich, ich uh, vlastnej legislatívy týkajúcej sa príjmov z trestnej činnosti. Ja chcem odpovedať na to, čo povedala pani Weiler. Európska únia hovorí o uznávaní v trestnej oblasti rozhodnutí súdov, čo umožňuje cezhranične vyberať pokuty v oblasti terorizmu, falšovania, pašovania a tak ďalej. A tieto peniaze zostávajú v tej krajine, kde sa tá pokuta vybrala. Kde došlo teda k vybratiu tejto pokuty. A rámcové rozhodnutie o možnosti cezhraničnej konfiškácie, tam je tiež mechanizmus rozdelenia medzi e, štátom, ktorý to požiadal a štátom, ktorý e, vydal, e, kde došlo teda, kde došlo teda k prijaťu tejto, tejto pokuty. Takže takáto možnosť existuje, ale tieto peniaze idú do národných rozpočtov a nie do toho európskeho. Ďakujem a ešte skôr ako uzavrieme e, tento bod ešte niekoľko informácií. O 14.00 sa bude konať tlačová konferencia v sále Anny Politkovskej. Ja budem predsedať, bude tam prítomný spravodajca, pán Thierry N., pán Vastenkis, Stef- e, Julie Newman a Don Chuty. Pokračovať potom budeme o 15. hodine. Budeme hovoriť o Frontexte, o agentúre pre životné prostredie a o Libere. Začneme teda hovoriť o obchodovaní s ľuďmi na prostitúciu a za účelom vykorisťovania. Chcem sa poďakovať zástupcom OLAFu, Europolu a Kozy za to, že ste medzi nás prišli, za to, že ste reagovali na otázky našich členov. To zvyšuje našu dôveru a my máme nádej, že tento výbor na konci svojho krátkeho mandátu bude môcť vytvoriť istú bariéru korupcii a praniu špinavých peňazí. Ďakujem. My sa ešte určite uvidíme aby sme posilnili našu spoluprácu a výmenu názorov. Ďakujem a stretneme sa o 15.